Good morning, dear colleagues, ladies and gentlemen. Please take your seats. Drahé kolegyne, drahí kolegovia, začneme. Pousadzajte sa, prosím. Welcome back to the Libe Committee. Pokračujeme v práci, v práci výboru Libe. Funguje mi prosím mikrofón. Počujete ma dobre? Včas sme mali veľmi dlhý deň. A dnes by sa to mohlo zopakovať, pretože tu máme veľa bodov na programe. A začíname osmičkou. Ale ešte než prejdeme k tej osmičke, tak by som vám rád niečo oznámil. Poprvé, na dnes máme naplánované elektronické hlasovanie, takže prosím, zabezpečte si kartičky Tí, čo ich nemáte teraz pri sebe, vyšlite niekoho, aby vám ich priniesol. Asi tak o hodinu budeme elektronicky hlasovať. To je prvá vec. A druhá vec, už aj včera som povedal, že bod číslo 14 bol presunutý. A to znamená, že bod číslo 15 ide o návštevu komisárky Malmström. Ide o výsledky sednutia rady SVV. Takže toto prebehne o 17. tak ako sa to, neprebehne o 17. tak ako sa to plánovalo, ale už o 16. Takže 16.00 príde pani komisárka Malmström. Takže bod číslo 8 teraz úplné uplatňovanie ustanovení šengenského aký v Bulharsku a Rumunsku. Ide o preskúmanie návrhu správy kolegu Koeja, vychádzajúc z hodnotení a z výjazdov expertných tímov Cieľom tejto správy je umožniť Európskemu parlamentu prijať na júnovom pléne svoje stanovisko. Takže vypočujeme si pána Koeja. A prosím, zapíšte si, že termín na pozmeňovacie návrhy je 14. apríla. 14. apríla. V Libe by sme mali hlasovať 6. mája. Tento časový harmonogram zohľadňuje určité časové obmedzenia, bude Veľká noc, je to potrebné ešte aj preložiť, takže bolo by dobré, keby hlasovanie mohlo prebehnúť pred ďalšou radou ministrov. Takže, pán Kojo, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia, musíme si položiť štyri otázky. Po prvé, či parlament dostal všetky potrebné informácie. Po druhé, či Rumunsko a Bulharsko sú pripravené na vstup do Schengenu. Po tretie, rozšírenie šengenského priestoru musíme porovnať s tým minulým ide o niečo nové. A po štvrté, aké ďalšie témy súvisia s týmto postupom. Takže prvá otázka. Máme k dispozícii všetky dokumenty? Odpovedzne áno. Rada sa v úvode nesprávala dobre, snažila sa zabrániť tomu, aby poslanci nášho výboru mali prístup k podkladom. Parlament zareagoval veľmi dobre. Rumunsko a Bulharsko pritom veľmi pomohli a teda to napomohlo tomu, že dokumenty nám boli sprístupnené e, všetkým poslancom. Parlament sa potom uzniesol, že je potrebné prijať bezpečnostné nástroje tak, aby nedochádzalo k nejakým únikom informácií. Poslednú hodnotiacu správu sme však ešte nedostali, to platí. A to e, súvisí s vyhodnotením suchozemskej hranice medzi Tureckom a Bulharskom, ale neformálne informácie už máme. Spravodajca a tieňoví spravodajcovia konštatujú, že Bulharsko ani Rumunsko nespôsobujú nejaké problémy. My sme si preštudovali tie prípravné opatrenia, navštívili sme e, priamo terén a teda pozreli sme sa, ako sa realizujú na hraniciach kontroly. Takže potrebné informácie máme a oficiálne dostaneme ešte aj tú poslednú hodnotiacu správu Takže parlament e, naozaj disponuje všetkými potrebnými informáciami na to, aby si mohol vytvoriť informovaný názor. Teraz tá druhá otázka. Či Bulharsko a Rumunsko sú vôbec pripravené na vstup do Schengenu? Moja odpoveď je znie celkom jasne. Áno. Vyplýva to z hodnotiacich správ, vyplýva to aj z našej návštevy. A ja už som teda povedal, že v určitých oblastiach tieto dve krajiny sú možno ešte lepšie pripravené ako krajiny, ktoré sú už členom šengenského priestoru prípravné opatrenia spočívali v tom, že sa investovalo do vybavenia, je tam modernejšie vybavenie. To je jedna vec, ale zároveň sú to aj také politické investície, ktoré boli v oboch krajinách realizované. Naozaj chceli ukázať, že sú schopné splniť všetky požiadavky. Teraz tá tretia otázka otázka porovnania tohto rozširovania s tým z roku 2007, kedy teda došlo k rozšíreniu o viacero krajín. Nože musím povedať, že je tu oveľa menej nedostatkov, než v tom predchádzajúcom rozširovaní. V roku 2007 existovala politická vôľa, naozaj opodstatnená, tieto nové krajiny prijať aj do Schengenu. do decembra 2007, teda v čase Vianoca to celé udialo, takáto politická vôľa tu bola jasne prítomná, ale v určitých krajinách ešte boli problémy, ktoré bolo potrebné doriešiť. Takže v roku 2007 bolo tých nedostatkov naozaj veľa a teraz tomu tak vôbec nie je. Takže pokiaľ ide o uplatňovanie šengenských kritérií, môžeme pokojne povedať, že je všetko vyriešené. Sú tu nejaké možno detailné problémy, ktoré je ešte potrebné objasniť, ale toto je neporovnateľné so situáciou v roku 2007. A ešte posledná, štvrtá otázka, pán predseda. Ktoré témy by teda mohli ešte súvisieť s týmto rozšírením. Ide o dve veci. Poprvé, tá posledná vyhodňocovacia správa, pokiaľ ide o hranice medzi Bulharskou a Turecku. Z tejto vystáva jeden problém. Niektoré členské štáty sú znepokojené, pokiaľ ide o tie toky pristahovalcov vzhľadom na nepokoje v Severnej Afrike a vzhľadom na ďalšie udalosti. Členské štáty požiadali Bulharsko o to, aby predložilo taký určitý e, núdzový plán, ktorý by mohol reagovať v prípade, v prípade nejakých mimoriadných tokov pristahovalcov. Ja si myslím, že toto je veľmi rozumná cesta, ako sa tomuto problému postaviť. Takže ak sú tu určité odôvodnené obavy členských štátov, že vznikne nejaká krízová situácia, je potrebné byť proaktívny a pripraviť taký určitý núdzový plán e, pre takúto krízovú situáciu. A prosím, nedávajte do súvislosti tento plán s plnením šengenských kritérií. Bulharsko prislúbilo, že tento plán pripraví, vypracuje. Veľká časť tohto plánu už je vypracovaná. Bulharsko do toho samozrejme zapojí aj ostatných partnerov a poskytne všetky požadované informácie. A potom ešte druhá téma, ktorá súvisí s rozširovaním Schengenu. Toto je nový vyhodnocovací systém. Toto je tiež samostatná kapitola, prosím, neprepájajme to s plnením šengenských kritérií. Šengenský hodnotiaci systém, tento nový bude zavedený a ja som to opakoval viackrát, že pokiaľ ide o rozšírenie Schengenu, tak je tu taký dvojaký meter. Jedny kritéria sa uplatňujú na kandidátov a iné kritéria sa uplatňujú na tie krajiny, ktoré už sú členmi Schengenu. Takže ak to chceme hodnotiť, ak chceme kontroliť, či krajiny dodržiavajú šengenské kritéria, tak je potrebné stanoviť pre všetkých rovnaké kritéria pre tých, ktorí už členmi sú a pre tých, ktorí sa členmi stať chcú. Pán predseda, ešte mám jednu informáciu pre kolegyňa a kolegov. Chcem vám povedať, že sa mi nepáči, že niektoré členské štáty začali v rade s iniciatívami, ktoré spochybňujú právny základ a ktoré chcú parlamentu odňať v prípade tohto letiaceho systému právo spolurozhodovania. Je to taká určitá snaha e, zbaviť sa parlamentu v tomto postupe a vziať nám možnosť vplývať na túto oblasť. Európska komisia v prípade prvého hodnotiaceho systému e, predpokladala, že sa bude ďalej pokračovať v spolurozhodovaní. Komisia predložila novú iniciatívu a teda toto spolurozhodovanie tam je zakotvené ako právny základ. No a členské štáty teraz toto celé chcú obrátiť a v tomto prípade musím celkom jasne povedať, že namietam proti takémuto postupu, proti takýmto snahám niektorých členských štátov. Ďakujem pekne maďarskému predsedníctvu ktorá sa snaží o to, aby návrh komisie bol zachovaný. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kojo, za vašu správu. A teraz, ešte než dám slovo poslancom, komisiu, respektíve predsedníctvo, chce sa komisia alebo rada vyjadriť? Nech sa páči. Rada. Prosím, predstavte sa najskôr. Dobrý deň. Timeo Andič, predsednička skupiny, ktorá vyhodnocuje v mene predsedníctva šengenskú dohodu. A teda my sa zaoberáme aj Rumunskom a Bulharskom. Rada by som zopakovala to, čo už som uviedla pri jednej príležitosti, a to, že predsedníctvo je toho názoru, že rozšírenie Schengenu o Bulharsko a Rumunsko by mal byť vnímané ako priorita, ak sú splnené podmienky. Boli by sme rádi, keby Rumunsko a Bulharsko do Schengenu vstúpili čo možno najskôr. Vy ste viete, že v decembri 2010 e, boli, pri, bola pripravená v prípade Rumunska správa, ktorá bola aj schválená. Pokiaľ ide o Bulharsko, e, tam sa to neudialo v decembri v marci. Táto správa bola vydaná a v období 21. a 23. marca sme situáciu v Bulharsku znova vyhodnocovali. Naše závery boli pozitívne a návrh správy je teda pozitívny. V apríli tento návrh bol predložený a dúfajme, že v maji bude aj schválený. Predsedníctvo, a to už som tiež povedala, si uvedomuje, že ide o dôvernú otázku, pretože musíme zabezpečiť bezpečnosť v šengenskom priestore a každá krajina, ktorá sa stane jeho členom, musí byť garantom takejto bezpečnosti. Pokiaľ ide o radu, rozhodnutie sa musí prijať jednomyselne. Vo februári sme na rade hovorili o tomto probléme a konštatovali sme, že niektoré členské štáty s tým majú troška problém. Predsedníctvo sa ale snaží dospieť k takej situácii, kde každý bude spokojný a kde každý bude mať pocit, že teda krajiny splňajú všetky podmienky. Je tu jednomyselné uznanie snah Bulharska a Rumunska. Oba tieto krajiny e, naozaj investovali po finančnej stránke do tohto postupu. A myslím, že ich za to je potrebné odmeniť. Konkrétne členstvom v šengenskom priestore. Ďakujem pekne. Thank you for the council. Now... Ďakujem pekne. Rade. A teraz pani Temler za komisiu, nech sa páči. Chcete sa vyjadriť? Ak nie, tak e, nech sa páči poslanci, kto sa hlási. Nech sa páči pani kolegyňa. Respektíve zdvinite prosím ešte ruky aj ďalší, ktorí sa chcete vyjadriť. Yes, we're getting started. Mrs. Jotova, you go first. Pani Jotová ako prvá. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som sa chcela poďakovať eh, za odvedenú prácu pánovi spravodajcovi, pánovi Kojejovi. Podporujem to stanovisko, ktoré on vyjadruje vo svojom návrhu správy. Rovnako podporujem tie závery, hoci ešte nemáme prístup k tej poslednej hodnotiacej správe. Chcem sa poďakovať pánovi Kojovi aj za to, že potvrdil, že Bulharsko teraz z bezpečnostného hľadiska je lepšie pripravené, aj keď to možno priamo nesúvisí s rozšírením šengenského priestoru o Bulharsko a Rumunsko, chcem zdôrazniť, že hodnotiace mechanizmy sú úplne jednoznačné. Som za to, aby alebo aby boli jednoznačné, som za to, aby vznikol nový hodnotiaci systém, hodnotiaci mechanizmus s rovnakými pravidlami pre všetky krajiny. Vytvorenie takéhoto nového mechanizmu musí však e, byť vnímané um, oddelenie od rozšírenia šengenského priestoru od Bulharska a Rumunska. Samozrejme, že pokiaľ ide o dvojaké meradlo, že sa mu musíme vyhnúť, pokiaľ ide o nové členské štáty, staré členské štáty. Ja veľmi dobre chápem problémy, s ktorými sa teraz borí Taliansko, respektíve iné krajiny. Viem, že toto všetko je veľmi dôležité pre budúcnosť šengenského priestoru a my teda dúfame, že toto sa bude vnímať oddelenie od diskusie o rozšírení šengenského priestoru o Bulharsko a Rumunsko. Ďakujem pekne, teraz pán Buzutil. Ďakujem, pán predseda. Uh, Nož, rád by som pogratuloval obom krajinám, Bulharsku a Rumunsku, ako sa chcem poďakovať spravodajcovi za jeho prezentáciu. Myslím si, že toto je veľmi dôležitý krok vpred, teda pozitívna správa a následné rozšírenie Bulharsko, o Bulharsko a Rumunsko. A ja teda dúfam, že rada ten ďalší postup e, že dodrží existujúci časový harmonogram a že tento proces bude čoskoro završený. Myslím si, že je dôležité, aby podmienky na vstup do Schengenu i naďalej boli dodržiavané, a to aj teda po vstupe do tohto priestoru. Toto je ten problém, s ktorým sa boria všetky krajiny momentálne. Áno, sú to aj krajiny, ktoré sú vystavené migračným tokom, a šengenský projekt ako taký samozrejme naďalej posilňuje tú myšlienku, že každý jeden členský štát EÚ je zodpovedný za svoje externé hranice a vyplýva z toho, alebo je čoraz e, jasnejšie, že naše vonkajšie hranice um, sú v zodpovednosti všetkých členských štátov. Toto je podľa mňa ten duch šengenského projektu, ale bohužiaľ zatiaľ si to všetci takto jasne neuvedomujú. Ďakujem. Ďakujem. Pani Wikström. Ďakujem pekne, pán predseda. Aby som bola úprimná, nezúčastňovala som sa toho procesu vyhodnocovacích správ, takže je pre mňa veľmi ťažké vyjadriť sa k nejakým detailom. Toľko teda na úvod. Napriek tomu si dovolím niekoľko všeobecnejších poznámok k tejto správe. Poprvé, Chcem sa poďakovať pánovi Kojejovi, naozaj zo srdca, ako vždy odvedol obrovský kus práce. Chcem sa rovnako poďakovať za to, že ste bojovali za ten prístup nás, poslancov, k informáciám, k tým hodnotiacim správam, pretože to bolo naozaj veľmi smiešné, ako s nami zaobchádzali, že nám neumožnili plný prístup k týmto informáciám, hoci my máme v tejto veci prijať rozhodnutie. Čo je pre mňa najdôležitejšie? Už to, aby sme neuplatňovali e, dvojaký meter, nemôžeme žiadať od Rumúnska a Bulharska viac predtým, než vstúpia do šengenského priestoru. Teda musíme sa k ním uplatňovať, musíme sa k ním správať rovnako ako k ostatným členským štátom pred ich vstupom. Spravodajca teda konštatoval, že ani Bulharsku, ani Rumunsku nestoja v ceste do Schengenu žiadne vážne nedostatky. Obe krajiny splnili šengenské kritéria, čo nás veľmi teší. Bulharsko má takú veľmi citlivú hranicu, hlavne pokiaľ ide o hranicu Bulharska s Tureckom môžeme očakávať, že tam dôjde k navýšeniu nepovolenej imigrácie a je teda dôležité, aby hraničné hliadky naozaj fungovali veľmi dobre na tejto hranici. Je dôležité, aby boli náležite vyškolené, ako pomôcť napríklad osobám, e, ktoré mm, žiadajú o medzinárodnú ochranu. A tiež tu bude iste zvýšená potreba tlmočníkov na tejto hranici. Frontex by sa mal zapojiť do výcviku e, týchto hliadok, ako aj tlmočníkov. Toto je podľa mňa veľmi dôležité. Hlavne pokiaľ ide o oblasť e, základných práv. Toto teda musíme urobiť. Musíme prijať nejaké spoločné osnovy a podporovať ich, pokiaľ ide o základné práva.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 pogratulovať pánovi kolegovi k tej práci, ktorú vykonal vo veci tejto správy. A nie len e, tejto správy, pretože e, boli dve otázky, ktoré e, súvisia s uplatňovaním ustanovení šengenského aký do toho začlenené. Chcem povedať pár vecí, ktoré nakoniec e, spomenul aj pán Kojo. Možno ide o istý začiatok možno nejakého boja e, medzi jednotlivými inštitúciami alebo s niektorými inštitúciami EÚ, e ktoré sa nás snažia e, eliminovať z tohto e, procesu e, z tohto procesu, na ktoré, ktorému vlastne máme legitímne právo, alebo na ktorý máme e, legitímne právo. Proste vymýšľajú nejaké dôvody, výhovorky, ako nás z toho vytlačiť, ako posunúť e, tú správu na neskôr. Ale pán Kojo, ktorý je veľký bojovník, e, nakoniec e, úspel a pokiaľ o túto správu jasne požiadal, že požiadal o to, aby sa mohli uskutočniť aj e, isté e, misie e, do Rumunska, do Bulhorska, aby sa meste vlastne mohli e, vyhodnotiť naozaj situácie v týchto dvoch krajinách. A teraz už e, nie sú žiadne obavy e, v tom zmysle alebo nejaké, nejaké neistoty, pokiaľ ide o, o, o kvalitu prípravy týchto dvoch krajín. Ukazuje sa, že sú pripravené dokonca lepšie ako niektoré krajiny, ktoré už sú v šengenskom systéme zahrnuté. Takže E, ja gratulujem ešte raz pánovi spravodajcovi k tejto správe. Ďakujem za ňu. Ďakujem pekne. Pani Nedelčeva. Merci, monsieur le président. Tout d'abord, je remercie... Ďakujem. Na úvod e, sa chcem poďakovať pánovi spravodajcovi a gratulujem mu k tejto skvelej správe, e, ktorá vychádza teda zo stavu prípravy týchto dvoch štátov. Ako sme už teda počuli, aj Bulharsko, aj Rumunsko sú pripravené na vstup do Schengenu Správa výboru Ševal ukázala, že netreba zo žiadneho dôvodu blokovať vstup týchto dvoch krajín. dva štáty prijali také opatrenia, ktoré v skutočnosti už vlastne predstihujú niektoré krajiny, ktoré už sú teraz v Schengene. Chcem sa ešte venovať jednej záležitosti alebo dvom. E, je tu ten špeciálny e, plán, ktorý je veľmi pozitívny, e, pretože zaverí aj Ševalu, aj, aj samotného spravodajcu e, o tom hovoria. Máme tu istú možnosť, aby e, sa tu zavedli isté opatrenia, ktoré e, potom môžu byť aj naďalej vlastne mm, nejakým spôsobom rozvíjane. Výbor má isté otázky, pokiaľ ide o, o tie migračné toky, čo je vlastne slovo, ktoré sa stále opakuje, pokiaľ ide tieto krajiny na juhu, e, alebo e, na juh od EÚ a ja dúfam, že teda táto žiadosť bola aj dobre, aj dobre e, poznačená a nebude sa využívať alebo zneužívať na to, aby nejakým spôsobom sa e, vstup Bulharska do Schengenu odsúval príliš najskôr. Takisto je veľmi dôležité, aby podmienky vstupu e, Bulharska boli spravodlivé, to je citlivá vec. V mojej krajine Schengen je viditeľná vec, je to do istej miery symbol Európy, niečo, čo, čo naozaj e, cítime. Čiže nemôžeme Bulharom povedať, že áno, splňate kritéria, ale z politických dôvodov, a kvôli nejakým možno dohodám, E, na rade nemôžete do Schengenu vstúpiť. Čiže nemôžeme takéto dvojité štandardy akceptovať, e, nemôžeme dvojrýchlostnú Európu akceptovať. Treba sa pozrieť na to, akým spôsobom hodnotíme šengenský systém, pretože sme častokrát veľmi prísni na tých, ktorí chcú vstúpiť do Schengenu, ale už nie sme veľmi prísni na tých, ktorí tam už sú a tie správy, ktoré sa tým jednotlivým štátom e, napíšu, E, by mali byť potom aj doriešené. E, nie je možné, nie je možné napísať nejaké negatívne hodnotenie, iba odložiť e, niekam do zasúky a nič tým už nespraviť. Takže ďakujem pekne spravodajcovi za tú správu, pretože myslím si, že je to na prospech aj Európy, aj občanov. Ďakujem pekne, pán Olčev. Ďakujem. Ja sa tiež pridám k tým, ktorí ďakujú pánovi spravodajcovi Myslím si, že v tej správe sú dva dôležité eh, momenty, ktoré dobre skombinoval, pokiaľ ide o vstup Bulharska a Rumunska do šengenského systému. Teda, zároveň eh, bol pán spravodajca veľmi profesionálny a zároveň bol veľmi úprimný a všetkým pripomenul, že musíme sa snažiť eh, tiež postupovať takým spôsobom ako on. Pokiaľ ide o Bulharsko a Rumunsko, snažíme sa o to, taký záver aj v tej správe napísaný, krajiny sú pripravené. V rôznych e, verziách e, toto tvrdenie podporili rôzne fakty, rôzne dojmy, ktoré boli získané e, aj počas návštev alebo misií bulharských alebo tak bulharským alebo rumunským hraniciam. V správe sa žiada od e, parlamentu, ale aj od ďalších inštitúcií, aby e, začali e, rátať s tým, že jednoducho jedného dňa bude musieť dôjsť tomuto vstupu Rumunska a Bulharska do Schengenu, pretože opa- v opačnom prípade je tu isté morálne riziko, pokiaľ ide o občanov e, týchto krajín. Nikto to isto nedokáže zabrániť, ani médiá, ani politici, zabrániť tomu, aby e, v Bulharsku a v Rumunsku bola nejaká Mm, vlna, alebo sa zdvihla nejaká vlna skepticizmu, ak to bude naozaj posunuté na e, po, polete. Samozrejme, tieto krajiny e, nepotrebujú ani žiaden e, vianočný darček alebo letný darček, ako sa hovorí, akorát potrebujú spravodlivosť. V Bulharsku napríklad sme investovali 130 miliónov eur priamo do výbavy, do, do lodí, do lietadiel, do všelijakej výstroje a výzbroje, a tým pádom schopnosť e, alebo kapacity, e, spôsobilosť e, našich, našich pohraničných orgánov je na vysokej úrovni a bolo to aj počas tej návštevy v marci jasne vidieť, myslím si. Čo ešte treba dnes povedať? Je tu zaujímavá časť v tej správe v rámci tej vlastne dôvodovej časti, tam sa píše, že ak budú e, zvýšené e, migračné tlaky po Schengene, tak Bulharsko Rumunsko má pripraviť nejaký balíček dodatočných opatrení, e, teda výboru to šeda. A to by nemalo znieť alebo vyznieť ako nejaké varovanie alebo pokus o dodanie nejakých nových e, kritérií, pretože tie kritéria v zásade sú známe, akým spôsobom sa E, hodnotí správanie krajiny, ktorá už je členom Schengenu. Malo by ísť o istú skôr flexibilitu, e, o nejaké opatrenia, ktoré by mohli byť aktivované v takomto prípade. Cecilia Lastrom hovorila, keď tu bola, o citlivosti otázky hranice medzi Bulharskom a Tureckom. Ja môžem povedať, že táto citlivosť e, má isté základy, historické aj emocionálne Čiže niektorým veciam treba jednoducho e, dať e, práve meno a ja si myslím, že paralelne s touto snahou začleniť Bulharsko a Rumunsko do Schengenu by sa parlament mal opäť možno vrátiť k e, nevyriešeným otázkam medzi EÚ a medzi Tureckom. Je tu e, readmisná dohoda, je tu zrušenie vízového režimu, medzi Tureckom a e, susednými krajinami, takým spôsobom to prebehlo, pretože keď zvážime možnosť e, migrantov z Egyptu alebo, alebo Sýrie alebo Jordánska či dokonca Iraku, e, zrazu ten obraz, e, obra, obraz je celkom iný a potom nebude to rozhodne chyba Bulharska alebo Rumunska, ak sa takéto niečo stane a je to myslím si veľmi pravdepodobné. Takže Niektoré problémy tu ešte e, zostávajú, sú otvorené, treba sa im venovať. Dnes môžeme povedať, že sa môžeme pridať iba e, k tým e, autorom tejto správy, ktorí tak pozitívne hovoria, že Bulharsko aj Rumunsko už nie sú pripravené na vstup do Schengenu. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pani Ernst. Ja, vielen Dank. Zunächst gilt... Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať aj e, spravodajcovi vzhľadom na tú skutočnosť, že e, e, veľmi dobre zastal úroveň náš, nášho parlamentu. E, skutočne, keď som si prečítala e, tie dokumenty týkajú sa Bulharska, Rumunska, e, človek sa musí zamyslieť nad tým, prečo bolo kladené toľko odporu voči tomu. A skutočne bolo to až také trapné voči Bulharsku a Rumunsku Treba si uvedomiť, že e, to všetko ide ruka v ruke s určitou dôstojnosťou a musíme si uvedomiť, že ak hovoríme o šengenskom priestore, e, tak e, aj tí občania môžu konečne konštatovať, že teraz cítime ten duch Európskej únie a ja skutočne bývam v regióne blízko hraníc Českej republiky a Polska a ja cítim blízkosť týchto krajín a môj moje osobné prianie je také, aby sme e, pristupovali k rozšíreniu šengenskej zóny pozitívne pozitívne. V roku 2007, keď som sa blížila k, do toho hraničného pásma e, Českej republiky a počula som v rádiu, kedy e, minister vnútra nášho regióny konštatoval v rozhlase, že e, mali by ste sa lepšie zabezpečiť doma, lepšie zámky, spevnite si ploty na, na vašich pozemkoch. Musím povedať, že sa rozputala taká hystéria v tom pohraničnom regióne a skutočne tieto obavy sa vôbec nenaplnili, i keď Uznávam, že pohraničné pásma majú svoje špecifické problémy a bola by som veľmi rada, keby taká hystéria, také, také dramatické náboje, keby sa neobjavovali v tomto prípade. A s plnou vážnosťou e, konštatujem e, napriek tomu, že naša frakcia má trošku odlišný názor dnes väčšina e, parlamentu na otázku nelegálnej migrácie. Hovorím to aj napriek tomu, mám taký názor, aký som uvedela, uviedla. uviedla Eh, mm, mm, hovorí sa o určitom špeciálnom balíku v prípade Bulharska. Mm, radi by sme vedeli viac, eh, aké také informácie máme o tom, ale bolo by treba viac o tom vedieť a e, chcela by som aj e, smerom na pána Koelia povedať, že nie, e, nemajú sa používať dva metre, dva rôzne metre. Viete, tá tendencia špecifikovať akúsi tú jadrovú Európu a ostatnú Európu. To nie je dobrá tendencia. To nesmieme pripustiť ako Európsky parlament, ak, aby e, takéto niečo nastávalo. Potrebujeme jednu sadu štandardov, jednu sadu obmedzení a tá by sa mala vzťahovať na každého, na každý členský štát, teda jedným metrom pristupovať. Myslím si, že to je naša úloha Európskeho parlamentu. Musíme skutočne vnášať tento duch, tento rozmer. Nesmieme sa nechávať zastrašiť, posúvať do určitého kuta a preto chcem pochváliť tú, to obrovské penzum práce, ktoré odvedol pán Coelho. Stanoka. Ďakujem, pani Stanoka. Uh, Ďakujem. Chcem najprv zopakovať to, čo už naša skupina povedala počas prvej diskusie k tejto téme, teda, že plne podporujeme snahu Bulharska a Rumunska vstúpiť e, do Schengenu. Takisto sa chcem poďakovať pánovi Kojovi za prácu, ktorú vykonal nielen pred e, prvými diskusiami, ale aj teraz v tomto období, keďže e, zorganizoval misiu, návštevu do týchto krajín e, na tie hraničné prechody. Naša skupina tam nebola zastúpená, ale plne dôverujeme záverom e, z týchto návštev a takisto podporujeme pozmeňovací návrh pana Koeja k úvodnému ustanoveniu 4. Vítame túto novú správu a tento pozmeňovací návrh je veľmi dôležitý. E, využijem aj prítomnosť zastupcov predsedníctva rady a chcela by som vyjadriť nespokojnosť, e, pokiaľ ide o to, akým spôsobom rada komunikuje v tejto veci s parlamentom. Konečne máme prístup k tej hodnotiacej správe a môžem povedať, že ma dve veci e, prekvapili. Prečo ten postup bol taký komplikovaný, prečo sme e, sa tak ťažko pre, museli prepracovávať k tejto hodnotiacej správe. Nerozumiem tomu. Tým skôr tomu nerozumiem, keď si tú správu prečítam. Myslím, že ten postup teda bol úplne nepatričný a dúfam, že do budúcna, keď sa bude rozširovať ďalej Schengen, už sa takéto veci opakovať nebudú. Ja e, pochádzam z krajiny, ktorá vstúpila do Schengenu v predchádzajúcom rozširovaní a teda podporujem to, čo pán Kojo povedal, teda to porovnanie s tým jedného druhého postupu. Myslím, že naozaj v tom, z toho porovnania e, vychádza Bulharsko a Rumunsko veľmi dobre, pokiaľ je vstup do šengenského priestoru. Ďakujem. Thank you. Mr. Kovacev. You, Takže ďalší rečník. Ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za jeho správu, pretože e, skutočne tá e, poukazuje na tie kľúčové aspekty, ktoré potrebujeme v Schengene. E, spravodlivý postup a transparentnosť. Vieme, že už v roku 2007 bolo konštatované, že ak Bulharsko a Rumunsko splnia požiadavky, tak môžu sa stať súčasťou Schengenu v roku 2011. Tieto kritériá sú už splnené. No a e, e, tieto kritéria skutočne boli formulované e, v minulosti a zrejme teraz trošku narážajú na určité problémy smerom na niektoré členské štáty. Treba posilniť externé hranice, ktoré sú vystavené mimoriadnému tlaku nelegálnej migrácie. Jednoducho musíme sa postaviť týmto externým hrozbám. Potrebujeme účinný mechanizmus a plánovanie krízovej situácie, ktorú teraz zažíva Taliansko a Malta ale nemôžeme používať e, dvojitý meter. Ak by sme mali hovoriť o nových pravidlách hry, tak potom sa musia vzťahovať na všetkých členov nových aj starých. Členstvo e, v Schengene nie je statickou otázkou, e, je predmetom neustálej aktualizácie, aby sme vedeli reagovať na nové výzvy, Krajiny, ktoré sa stanú členmi šengenskej zóny, musia dodržiavať stanovené štandardy. Bulharsko a Rumunsko splnili svoju úlohu, splňajú kritériá a teraz koncipujú plány na reakcie v špeciálnych situáciách. Chcem poukázať na to, že to je nad rámec existujúcich kritérií e, členstva v šengenskej zóne. A Myslím si, že e, e, e, si všetci uvedomujú, že spoločné hranice sú spoločnou zodpovednosťou všetkých členských štátov. E, e, bol by som určite spokojnejší, keby námorné hranice schengenskej e, zóny boli chránené tak, ako Bulharsko a Rumunsko chráni svoje čiernomorské hranice. Viem, že spravodajca a ďalší navštívili práve tie čiernomorské hranice Bulharska a Rumunska a videli, aké opatrenia sú tam uplatňované v praxi. Po vypočutí si vystúpení kolegov nadobúdam dojem, že správa pána Koela sa bude tešiť väčšinovej svojej podpore v tomto výbore a verím, že aj na plenárnom zasadnutí. Ďakujem. Ďakujem. Zdá sa, že nik ďalší sa nehlási. A e, celý e, rad e, poslancov, poslankyň uviedlo svoj názor a, boli to nielen e, zástupcovia dotknutých krajín, Bulhorska a Rumunska. No a myslím, myslím si, pán Koelo, že ste si urobili poznámky, e, vzali na vedomie podnety, ktoré tu odzneli. Pán Koelo, e, nie čo dodať z mojej strany. Chcem sa poďakovať za láskavé slova kolegov. A chcel by som len upozorniť na termíny parlament eh, by eh, mal schváľovať svoje stanovisko ešte pred zasadnutím Rady ministrov a je to veľmi dôležité z politického hľadiska, aby parlament ako hlas občanov vydal svoje stanovisko ešte pred dátumom konania zasadnutí Rady ministrov. Áno, ďakujem, hovorí predsedajúci. Toľko k tomuto bodu. Ešte raz pripomínam, E, termíny. Termín na podanie pozmeňujúcich návrhov je 14. apríl 2011 na obed a potom e, termín schvalovania návrhu, návrhu správy je 2. mája. Teraz je naplánované naplánované elektrické, elektronické hlasovanie a to od 10. keďže ešte máme 10 minút do 10. E, urobíme si krátku prestávku, pretože viacerí dorazia až na 10. kvôli hlasovaniu. Takže do 10. je prestávka. Ďakujem.

Are we ready? Are we set? Takže myslím, že sme všetci pripravení na hlasovanie. Dúfam, že každý z vás má svoje elektronické hlasovacie karty. Takže prosím, aby ste sa si preverili, že ste vybavení na elektronické hlasovanie. No a môžeme pristúpiť k samotnému hlasovaniu. E, takže začíname orientačným hlasovaním bodu 9 zoznam cestovných dokladov, ktoré upravňujú držiteľa na prekročenie vonkajších hraníc a v ktorých je možné vyznačiť vízum a vytvorenie mechanizmu na vytváranie tohto zoznamu. Táto správa vzýšla e, z pera e, pani Tania Fajon, nie je tu prítomná, takže pán Ensiu ju zastupuje. Pokiaľ by ste chceli niečo povedať pred hlasovaním, môžete povedať, ale zamietavo sa k tomu staviate, môžeme rovno hlasovať. Čiže e, orientačné hlasovanie začním pozmenujúcimi návrhmi k tejto správe. Začneme číslom 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Číslo 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Číslo 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 10. Za? Proti? Zdržali sa. Myslím, že je zamietnutý. Číslo 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnutý. Číslo 3. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. Číslo 12. Za. Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Číslo 13. Za. Proti? Zdržali sa? Schválený. Číslo 14. Za. Proti? Zdržali sa? Schválený. Číslo 15. Za. Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Číslo 16 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 17 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 18 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Teraz e, úvodné ustanovenia. Pozmienci návrh 1 za. Proti. Zdržali sa. Schválený kompromisný pozmenujúci návrh e, k Áno, kompromisný pozmenujúci návrh uvrnému ustanoveniu 6a za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Číslo 4. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. Číslo 5. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený Teraz hlasovanie o samotnom texte. Kto je za? Elektronicky zahlasujte, prosím. Teraz hlasujeme v celom texte. V zmysle pozmeňujúcich návrhov. Takže ešte plus jeden socialista. Takže elektronické hlasovanie. Zahlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. 20 8 plus 1 proti. Schválené. Čo chcete povedať? Takže to jedno zariadenie nefunguje, pani, mm, takže je to plus 2 za, čo nemení nič na e, e, skutočnosti, že je to schválené na pani na základe pozmenujúcich návrhov, ktoré boli schválené, pani Fažon vstúpi do rokovania s radou, aby sa pokúsila dosiahnutie dohody v rámci prvého čítania. Prejdeme na ďalší bod nášho programu. A je to bod číslo 10. Počas ďalšej hodiny a 50 minút budeme mať tzv. mini vypočutie týkajúce sa organizovaného zločinu v EÚ. Bude to vypočutie expertov týkajúce sa predloženia návrhu správy, za ktoré zodpovedá naša kolegyňa Sonia Alfano, ktorú týmto vyzývam, aby prišla sem sa predsednícky stôl, aby mohla uviesť túto správu a budeme tu mať aj hostí e, počas e, nasledujúcej hodiny aj štvrť. Prosím o pozornosť prítomných. Takže téma, ktorej sa týka toto vypočutie je organizovaný zločin ako jeden z najzávaz, jedna z najzávaznejších hrozieb bezpečnosti občanov a súvisí to e, e, s oznámením komisie ohľadom vnútornej e, bezpečnostnej stratégii rozhodli sme sa, že e, budeme k tejto téme e, vypracovávať správu z vlastnej iniciatívy. Táto správa bola predmetom radu vypočutí zameraných na organizovaný zločin. Vypočutia e, v, vo formáciách EP. Vypočujeme si teraz priamo spravodajkyňu pani Alfano a budú tu experti z danej oblasti. Grazie, Io, entrare... Ďakujem za slovo, hovorí pani Alfano. Prvne sa pustím do obsahu e, návrhu správy, ktorú som vypracovala. Chcela by som vám priblížiť metódu alebo metódy, ktoré som uplatnila. Keď sa pozriete do toho návrhu správy, e, zaznamenáte veci, ktoré zatiaľ neboli zapracované do tej správy kvôli obmedzenému rozsahu. Táto práca vzýšla zo spolupráce so zainteresovanými stranami, medzi nimi sú justičné orgány, policajné orgány, e, asociácie obetí, e, rodín obetí, e, komunikácie s občianskou spoločnosťou a tak ďalej. Našou snahou je koncipovať európsku politiku boja proti kriminalite a 20. 9. a 30. marca sme eh, mali asi 25 sudcov z 28, z 28 regiónov Talianska, ktorí sa zaoberajú e, mafiou. Potom sme eh, mali e, francúzského proke, prokurátora, kanadského sudcu a tak ďalej na jednom z našich vypočutí. A na základe konštatovaného môžem smelo konštatovať, predsedajúci prerušuje rečničku, ja poprosím prítomných, aby sa utišili, aby sme mohli eh, v kľude si i vypočuť pani Salfano. Je tu šum a prosím, aby ustal tento šum. Pani Alfano pokračuje. Môžem konštatovať eh, bez toho, aby som eh, mala pocit, že nehovorím e, všetko v úplnosti. Myslím, že talianský model možno rozvinúť a využiť ho ako európsky model. Taliansko je štátom, ktorom má korene mafia a Taliansko má bohaté skúsenosti s konfrontáciou s mafiou nielen justičné orgány, ale aj policajné orgány a bežní občania. E, teda to vypočutie 25, 29. a 30. marca chcem sa poďakovať e, e, tomu hlavnému sudcovi, ktorý sa toho zúčastnil, ktorý má bohaté skúsenosti s, so stíhaním e, e, mafie. A on aj poskytol mnohé cenné technické podnety z tej odbornej stránky. No a sme toho názoru, že e, organizovaný zločin predstavuje jednu z najzávažnejších fóriem e, e, kriminality. Ja by som sa chcela venovať tým dôvodom, prečo výbor LIBE a Európsky parlament majú povinnosť venovať sa tejto téme, prečo má, prečo má povinnosť vypracovať text, ktorý nesie silný politický náboj. Budem celkom úprimná. Je mi, eh, je mi cťou byť spravodajkyňou, ktorá stojí za správou. A to nie len z, eh, z tých osobných dôvodov. Hlavným cieľom môjho politického mandátu je postarať sa o to, aby mafiánske aktivity sa dostali do stredu zájmu. Eh, Európy, európskych orgánov. Musíme e, skutočne prijať e, európsku legislatívu a zásady, ktorá umožní účinne bojovať proti mafii. Hlavný princíp, ktorého sa musíme pridržiavať, je otázka dopadu aktivít zločineckých organizácií na život bežných občanov. Fenomén organizovaného zločinu e, má veľmi silný spoločenský dopad. Uvedome si, koľko peňazí peňazí tečie, e, tečie zo strany e, e, verejných orgánov len kvôli postihovaniu organizovaného zločinu. Ide o kontamináciu, ktorá má chápadla vo všetkých oblastiach života jednoducho dochádza k porušovaniu ľudských práv a okliešťuje sa tým demokracia. E, mafiánsky organizovaný zločin e, nie je, e, nie je zločinnosť, ktorá má len jeden rozmer. Je to viac rozmerná činnosť a žiaľ treba konštatovať, že má svoje chápadlo vo všetkých oblastiach nášho života, podrýva demokraciu a nahlodáva našu, našu spoločenskú a politickú štruktúru a škodí, e, škodí občanom, zasahuje do ich života. Potrebujeme venovať tomto, tomuto pozornosť na národnej úrovni aj nadnárodnej úrovni a musíme účinne bojovať proti e, tomuto fenoménu organizovaného zločinu. Zatiaľ Európska únia je len v rovine určitých zámerov, ale e, za tým zatiaľ nestoja konkrétne činy. Zdá sa, že aktivity boja proti organizovanému zločinu je aktivita delegovaná na policajné orgány, na justičné orgány a oni sa často cítia opustení, e, že sú neporovnateľne e, slabšie vybavení e, z oči v oči predstaviteľom organizovaného zločinu a mafii všetci tí e, obchodníci a, a, a zástupcovia firiem, ktorí odmietajú e, výpalné, e, zdá sa, že ťahajú za koniec a prehrávajú boj s mafiou 31. marca došlo k tragédii v Taliansku. E, bol tam závažný útok na predstaviteľa štátnej prokuratúry. Musíme e, skutočne nasadiť všemožné úsilie, to najlepšie, čo vieme v boji proti mafii. E, to, čo som povedala, by malo byť skutočne kredom nás všetkých. Boj proti organizovanému zločinu nie je boj, ktorý by prináležal len jednej politickej strane. Je to akýsi spoločný menovateľ pre nás všetkých, pre všetky politické strany. Určite každý poslanec EP bude e, e, súhlasiť so slovami e, pána Falconyho. Je to prokurátor, ktorý padol v, pri útoku v roku 1990. Musíme si uvedomiť, že nepodarí sa sa nám zraziť na kolena organizovaný zločin, ak ne, nezefektívnime činnosť prokuratúry, orgánov činných v trestnom konaní, pokiaľ neposilníme zdroje, ktoré máme v tejto oblasti. Organizovaný zločin e, zasahuje životy všetkých občanov a je našou povinnosťou e, bojovať proti tomu bojovať proti prejavom mafie. Europol svojou e, e, e, výročnou správou každý rok konštatuje, že v Európskej únie existujú organizované zločinecké skupiny a rozmáha sa nelegálny trh, na ktorom pôsobia. Eh, dochádza k porušovaniu ľudských práv či občanov EÚ, ale aj občanov mimo EÚ a zdá sa, že reakcia orgánov EÚ je pomalá, nedostatočná. V roku 2008 bolo prijaté rámcové rozhodnutie. Bolo to 981 z roku 2008, to je rámcové rozhodnutie, ale toto rámcové rozhodnutie formuluje veľmi všeobecne koncipované štandardy, ktoré sú e, málo účinné a nepriniesli žiadnu zásadnú zmenu v Európskej únii a v jednotlivých členských štátoch. Predovšetkým, ak hovoríme o boji proti mafiánskym organizáciám, e, e, tam, tam treba sa zasadiť silnejšie. V auguste 2010 ja som e, položila otázku komisii, ktorá znela, či si uvedomuje ekonomický dopad fungovania a pôsobenia mafie v EÚ. Odpoveď znela takto. Taliansku ten ekonomický dosah je 135 miliard eur ročne. Takto to bolo vyčíslené. Pýtali sme sa komisii, či e, pozná ekonomický e, dopad e, pôsobenia mafie na úrovni EÚ a odpoveď, ktorú sme dostali od komisie, bola e, veľmi okresaná, ale e, rozhodná, že Koza e, Nostra komora a mafia je skutočne zakorenená temer vo všetkých štátoch EÚ. Jednoducho všetci sme si akoby na to zvykli, považujeme to za fakt nášho života. Čiže možno konštatovať, že problém s mafiou nie je len talianským problémom, je to celoeurópskym problémom. problémom to znamená, že nie je to obmedzené e, len v rámci určitých hraníc. E, rozmáha sa v rámci e, celej EÚ a teda nehovorím len za Taliansko, hovorím za európsky problém. Môžeme exportovať antimafiánsku legislatívu, ktorá sa zatiaľ pomerne dobre osvedčila v Taliansku. My v Taliansku neutichame v našom boji proti mafii a, e, e, a budeme pokračovať v našom úsilí aj na úrovni justičnej, bez ohľadu na to, či Európa posilní svoje snaženie v tejto oblasti alebo nie. E, Belgicku, Holandsku, Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Rakúsku, Spojenom kráľovstve. To som vymenovala niekoľko členských štátov, kde majú tiež problémy s mafiou. E, tam e, mafia sa zakorenila a je výborne koordinovaná vo svojej činnosti. Čiže mafiánske organizácie sú veľmi dynamické, veľmi progresívne, menia svoje e, zóny vplyvu, vždy hľadajú miesta, kde majú najvýhodnejšie podmienky, kde sa črtajú obchodné príležitosti a kde môžu konať beztrestne my e, si musíme toto uvedomiť s plnou vážnosťou a ak sa tak nestane, e, tak boj, ktorý sa odohráva každodenne v Taliansku, e, nenájde odozvu v iných členských štátoch EÚ a tým pádom bude oslabený. Mafiánske organizácie sa šíria ako určitý vírus mnohí hovoria o, o mafii ako o rakovine. No a Domnievam sa, že to predstavuje tú, tú, tú najhoršiu, najhoršiu sociálno-ekonomickú e, formu takej epidémie, ktorá sa rozširuje z Talianska do celej EÚ. Zatiaľ EU, e e, organizácie EÚ e, podceňovali rozsah tohto problému. Každý členský štát tak či onak sa snažil popasovať s týmto problémom príjmaním vlastnej vnútroštátnej legislatívy, ale to vypočutie 29. a 30. marca poukázalo na to, že objavuje sa mnoho zásadných otázok, ktoré je možno riešiť len na základe justičnej spolupráce správa pána Grateriho a on je expertom na boj proti eh, eh, mafii, eh, globálne uznávaným odborníkom. Vždy, keď potrebuje informácie od iných členských štátov, keď rozposiela dožiadania do iných členských štátov alebo do tretích štátov, tak naráža na nedostatočnú justičnú spoluprácu. I napriek tomu, že máme Eurojusta viaceré dohody, ktoré súvisia e- s Eurojustom, tá realita je obrovským sklamaním. Groteri konštatoval, že spolupráca v rámci Eurojustu nepostačuje a je mm, slabá a operácie, ktoré sa realizujú v boji proti organizovanému zločinu v Belgicku, Holandsku alebo v Kolumbii, e, sú úspechom len kvôli dobrým osobným vzťahom medzi e, sudcami. A toto samozrejme nepostačuje fungovať len na základe e, súkromných osobných vzťahov medzi predstaviteľmi justície. Žiaľ, musím konštatovať, že doposiaľ Európa robila nesprávne veci. Európia e, žila v domnienke, že mafia je problémom len niekoľkých členských štátov, napríklad e, problémom mojej domovského štátu, Talianska. A to je obrovská chyba e, podlieha takejto domnienke a pikáme za to dnes a budeme aj v budúcnosti. E, ako si e, prevláda neochota e, uznať rozsah tohto problému. My ako by sme nechceli toto vnímať. V Taliansku to označujeme omerta, že je to vlastne tá konšpirácia mlčania. A toto by malo byť varovným mementom pre nás všetkých Možno zniem e, trošku, e, že trošku preháňam, ale verte, že nie je tomu tak. E, krutosť, ktorú prejavuje mafia, je organizácie, je, je to, čoho sme často svetkom. A, Okrem toho, že musíme byť e, systematickejší, lepšiu metodiku, musíme lepšie spolupracovať. Členské štáty e, si musia e, uvedomiť, že taká je situácia. Žiaden z 27 členských štátov nie je imunný e, voči tejto nákaze. E, mafiánske organizácie využívajú globalizáciu a odburávanie hraníc, ťažia, ťažia z toho. Na tom sa nabalujú a e, zdá sa, že požívajú beztrestnosť v širokej miere mafia nerozpoznáva geografické hranice alebo politické rozdiely, alebo politické rozdiely organizovaný zločin e, vytvoril veľký, veľkú účinnú sieť spolupráce, infiltrovali e, svet politiky, e, štátnych orgánov, finančného sveta a aj právnickej obce. Skutočne organizovaný zločin by mal byť číslo jedna v rebríčku našich priorit existuje ruská mafia, mafia čínska mafia, nigerijská mafia, albánska mafia, eh, severoafrická mafia, turecká, eh, drogové kartely Kolumbie a Mexika. Eh, všetky tieto organizácie úzko spolupracujú v rámci siete, pomáhajú si navzájom vo svojej nelegálnej činnosti Indrangata a jej schopnosť infiltrovať do takej miery, že generuje objemy, ktorý predstavuje HDP šiestich členských štátov, ročné HDP šiestich členských štátov. E, takže to je obrovská sila a e, možno voči nej účinne bojovať len ak e, spojíme sily, ak nadnárodnou aktivitou budeme bojovať proti tomu. Hranice členských štátov nepredstavuje žiadnu prekážku pre takéto zločinecké organizácie. Mali by sme hovoriť o európskej oblasti v ktorej budeme bojovať proti organizovaného zločinu. My si uvedomujeme, že existujú hranice medzi členskými štátmi. E, Lisabonská dohoda nám otvára nový priestor pre nové nástroje spolupráce, justičnej spolupráce, e, ktoré sa majú využívať pre, e, pri účinnom boji proti organizovanému zločinu. Máme Europol, Eurojust, potom e, e, je tu dôležitá úloha OLAFu. Dôležité je to, aby sme vytvorili Európsku prokuratúru, ktorá bude hájiť zájmy EÚ, ktorá bude účinne bojovať proti organizovanému zločinu. Určite program, o ktorom hovorím, je veľmi ambiciózny a jeho štruktúra zatiaľ nie je definitívne e, stanovená. Treba sa nad ňou zamyslieť. Musíme zohľadniť pritom ústavné e, e, zásady jednotlivých členských štátov, ale domnievam sa, že e, Európska prokuratúra by bola veľmi nápomocná a spoločné, spoločná legislatíva využitím takto Európskeho úradu prokurátora by sme dokázali lepšie využívať náš potenciál mali by sme prestať e, s tým, že budeme len rokovať o tom, voči čomu vlastne bojujeme a mali by sme e, mať e, veľmi konkrétnu definíciu ktorá by bola spoločná pre všetky členské štáty. Definícia, čo, definícia toho, čo je to organizovaná zločinecká skupina. Uh, No a jednoducho len, e, e, keď toto e, bude vyriešené, dokážeme efektívne bojovať voči tomuto fenoménu. Hovoríme o, o, o trestných činoch, ktoré sú e, rôznym spôsobom definované v jedných členských štátoch. E, musíme sa zamerať na to, čo je to organizovaná zločinecká skupina. Musíme zadefinovať, e, čo chápeme pod hrozbou organizovanému zločinu a len potom dokážeme zadefinovať primerané protiopatrenia, ktoré budú primerané závažnosti tejto e, e, trestnej činnosti e, máme trestný zákonník v Taliansku, máme tam presnú definíciu organizovaného zločinu, organizovanej zločineckej skupiny a e, tieto definície pomáhajú e, zadefinovaniu účinným e, protiopatreniam. Na základe týchto definícií je možné uplatňovať viaceré, viaceré opatrenia týkajúce sa domových prehliadok, týkajúce sa vypočúvania a tak ďalej Rečnička číta dokument obrovskou rýchlosťou a je to trošku problematické tlmočiť e, Takisto je veľmi dôležité eh, presadiť v plnej miere vzájomné uznávanie eh, súdnych rozhodnutí. Len tak dokážeme eh, vytvoriť silnú Európsku úniu, ktorá v jednotnom šiku bojuje proti organizovanému zločinu. Vzhľadom na nedostatok času nemôžem prejsť jednotlivé návrhy, ktoré vzýšli z komunikácie s viacerými kolegami. Chcela by som poukázať na niekoľko kľúčových aspektov zločinecké e, skupiny potere economico e finanziario che so- Zločinecké skupiny majú veľkú finančnú, veľkú hospodárskú moc a teda takýmto spôsobom e, vzniká obživa pre mnohé rodiny, e, o ktoré sa úrady nepostarajú. Takže musia tu byť efektívnejšie opatrenia, aby sa e, tieto majetky týchto zločineckých band e, dali zhabať. Ja viem, že skupina komisie pracuje na tejto problematike a ja dúfam, že rýchlo aj predložia náležitý návrh. Európsky parlament musí podporovať komisiu a e, musí ju prinútiť k tomu, aby tento návrh bol naozaj veľmi ctižiadostivý. žiadostivý. Musíme bojovať proti organizovanému zločinu a v tomto zmysle sa e, musíme odputať od e, finančného a hospodárskeho prostredia. Členské štáty sa musia ešte viac zaviazať napríklad v boji proti praniu špinavých peňazí. Toto je tiež e, veľmi dôležitý kanál, ako sa legalizujú nelegálne prostriedky a Tieto prostriedky by sa mali teda používať iba v ilegálnej sfére, ale práve praním špinavých peňazí sa tieto prostriedky dostávajú aj do legálneho rámca. A ešte na záver, možno stručne k bodu, ktorý sa týka obetí a rodinných príslušníkov obetí. A tieto osoby sú naozaj vo veľmi zložitej situácii, to si iste viete predstaviť, ale skrátka nie sú pro nie sú schopní tento problém riešiť. Ja uvediem jeden príklad, konkrétne z Talianska. Je tu určitý rozdiel medzi obeťami praktik mafie a medzi obeťami terorizmu a tento rozdiel podľa mňa je potrebné zrušiť, pretože obete mafie, obete organizovaného zločinu sú predsa obeťami rovnako ako tie obete terorizmu. Sú to obete rovnakého systému, ktorý sa snaží dohnať do kolien celú krajinu, celý štát, dokonca celý demokratický systém. Tí, ktorí spolupracujú s orgánmi činnými v trestnom konaní, mnohí sú vystavení veľkým hrozbám a sú tu teda vlastne aj snahy ochrany takýchto osôb, ktoré chcú spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, ale táto ochrana nie je postačujúca, to jasne vidíme. Takže tí, ktorí chcú spolupracovať, týchto je potrebné naozaj lepším spôsobom chrániť. Musíme tu robiť ešte viac. Uvediem jeden veľmi jednoduchý príklad. Napríklad osoba, ktorá spolupracuje so súdom, dostane 100 tisíc eur A z týchto musí vyžiť mesiace či dokonca roky. Alebo nejaký podnikateľ, ktorý sa obratí proti mafii, tak ten už nemôže pôsobiť ako podnikateľ. Takže v takýchto prípadoch, keď napríklad podniky spolupracujú so spravodlivosťou, tak tu musia byť určité dohovory v tom zmysle, že tieto podniky skrátka budú môcť znova fungovať. je tu veľa fondov na území EÚ a možno by sa to dalo zariadiť e, tak, že by e, tieto prostriedky nekončili napríklad v rukách organizovaných zločincov. Všetci, ktorí budú v kontakte s týmito prostriedkami, musia byť transparentní, musí to byť viditeľné pre verejnosť, pre médiá, možno aj online, to by bol veľmi e, veľký odradzujúci efekt na organizovaný zločin. Korepcia, videli sme pred pár týždňami, že aj v Európskom parlamente už sú určité prípady korupcie. A skrátka nemôžeme dovoliť, aby ľudia ktorí nemajú v záujme blaho všetkých, aby takýto vykonávali poslanecký mandát. Politici e, musia jasne uplatňovať určité morálne, etické normy, a toto platí aj pre tých, ktorí boli z organizovaného zločinu usvedčení, tak tí nemôžu predsa vykonávať e, mandát poslanca. Na záver e, musíme si uvedomiť, že organizovaný zločin je obrovskou prekážkou. Obrovskou prekážkou pri vytvorení e, spoločného priestoru slobody práva a bezpečnosti. A ja sa teda teším na vaše pozmaňovacie návrhy, na návrhy tieňových spravodajcov aj kolegov z výboru, aby táto, práca, táto správa bola naozaj, naozaj kvalitná. A ešte úplne na záver chcem stručne ho povedať pár slov k, k sudcovi, ktorý e, zaplatil životom za to, že sa obrátil proti mafii. Takže naozaj musíme e, milovať našu krajinu, našu Európu a snažiť sa ju vylepšovať. Bol to Paolo Borsellino, o ktorom tu teraz takto hovorím. Allora, io vi ringrazio per aver ascoltato in maniera anche... Áno, ďakujem pekne za tento potlesk, že ste si vypočuli to, čo som tu rýchlo prečítala. A rada by som teraz dala slovo, slovo šéfovi um, boja proti mafii v Campo basho. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Áno, ja som sa stretol eh, s prokurátormi a sudcami, ktorí sa zoberajú touto oblasťou minulý týždeň a bilancovali sme tak situáciu. Boli to 12 veľmi intenzívne dní minulý týždeň a mal som teda takúto príležitosť um, realizovať výmenu skúseností. A teraz ste ma pozvali ako, ako odborníka na túto problematiku a musím vám priznať, že mm, aj ja som človek, e, tiež som omylný, e, v e, svojom poli pôsobnosti som urobil určité chyby a toto si musím aj priznať. Snažil som sa alebo pokúsim sa vám povedať aj o týchto, o týchto chybách. Už sme urazili obrovský kus cesty, od roku 1992, kedy pán Borsellino bol zavraždený, vtedy vznikla aj špeciálna prokuratúra pre mafiu. Zdalo sa, že toto je teda ďalšia byrokratická štruktúra, ktorá teraz začne vyšetrovania. Uh, pričom teda bolo potrebné hlavne e, byť v teréne, ale e, naozaj sa ukázalo, že v boji proti mafii táto špeciálna prokuratúra e, je veľmi nápomocná. Toto hovorím naozaj veľmi objektívne, pretože nikde som nebol členom tohto úradu, tejto prokuratúry. Ja sa teraz skôr zaoberám organizovaným zločinom na národnej a medzinárodnej úrovni. Takže je to štruktúra veľmi dôležitá aj pre boj proti organizovanému zločinu, takže výmena skúseností v rámci krajiny, medzi krajinami. Pred pár rokmi vznikol Medzinárodný úrad na boj proti mafii a korupcii v členskom štáte, teda pardon, v krajine, ktorá ešte nie je členom EÚ. Ide o bývalú Juhoslovskú republiku Macedónsko a oni a teda mm, túto, tento orgán e, začali budovať a ja osobne som sa podielal na tejto činnosti ako odborník, ako poradca. Takže ako to momentálne u nás vyzerá? Toto sa veľmi dobre odráža aj v návrhu pani Alfano. Hrozba zo strany mafie na medzinárodnej a národnej úrovni je ešte stále veľmi prezentná. Áno, už som povedal, že už sa čo to dosiahlo v boji proti mafii, ale aj mafia sa vyvíja. Mafia sa internacionalizovala nielen po páde Berlínskeho múru, ale už aj predtým tu boli takéto e, tendencie. Hranice pre mafiu v zásade nikdy neexistovali. A ešte aj teraz, teraz vlastne padli už aj, už aj správneho hľadiska tieto hranice. A mafia útočí na spoločnosť, na inštitúcie a naozaj závažnosť tohto fenoménu je veľmi vysoká. 120 e, mestských rád bolo za ostatné roky rozpustených, konkrétne roku 2000, pretože tu máme takýto špeciálny zákon boja proti mafii 120 obecných rád bolo rozpustených, pretože boli infiltrované mafiou. To platí hlavne pre kampániu, teda pre juh Talianska. V tomto regióne to bolo 80 obecných rád. V prípade 24 eh, to bolo dokonca opakovane, došlo k rozpusteniu týchto um, obecných rád. To sa ale týka nielen národnej úrovne, ale aj medzinárodnej. V roku 2007 sa ukázalo, že Kamora, Drangeta a Cosa Nostra, že tieto tri mafie vykonávajú svoje aktivity nielen v Taliansku, ale aj v celej Európe a celosvetovo. V Amerike napríklad jasne vidíme, že napríklad aj pri um, rekonštrukcii Ground Zero, že tam americká mafia v spojení so sicilskou mafiou sa snažili napríklad podielať na verejnom obstarávaní uh, pre rekonštrukciu um, tohto areálu. Takže e, vidíte, aká mocná, aká mocná mafia je. Mafia infiltrovala mnohé organizácie a skladka nachádza si stále nové a nové zdroje príjmov, organizovaný zločin, Kosa Nostra, potom krvi prelievanie všetko 90. rokov sa začala naozaj rozširovať, e, vytvárať si také siete, napojenia na rôzne vrstvy spoločnosti. A v boji proti organizmu zločinu sme naozaj e, dosiahli mnohé porážky. Mafia už sa teraz nepodiela na krvi predielaní, ale podarilo sa jej naozaj etablovať všade pretože má napríklad aj spolupracovníkov v oblasti orgánov činných trestnom konaní, v oblasti spravodlivosti. Takže naozaj majú svojich ľudí všade, vo všetkých oblastiach kompetencií, čo teda v konečnom dôsledku znamená, že všetky úrady, tak všetky úrady sú naozaj infiltrované zo strany mafie. Drangeta sa posilňuje. Hlavne na základe takýchto rodinných klanov, band. Naozaj sú etablovaní v rôznych častiach spoločnosti, v rôznych firmách – Drangheta pôsobí hlavne v Kalabrii a v Lombardii. Potom tu máme Kamoru, ktorá stále pôsobí vo svojom pôvodnom teréne, ale má také rôzne pobočky v iných regiónoch Talianska, v rôznych združeniach majú svojich ľudí, čo samozrejme sťažuje napríklad dokazovanie pretože naozaj majú svojich ľudí všade. Ciele mafie zostávajú nezmenené. Ide o infiltrovanie občianskej spoločnosti, Tomaso Bušeta, korunný svedok, sa vyjadril v tom zmysle, že máfia neexistuje, že existuje iba Cosa Nostra, ale Cosa Nostra vraj nie je máfia. Spája sa naozaj e, s rôznymi hospodárskymi a politickými kruhmi, teda podniky, verejná správa a teda ďalšie štruktúry. Dlhé, dlhé roky sme vyšetrovali v rôznych oblastiach, aj sa nám čo to podarilo dosiahnuť ako justičným orgánom, ale žiaľ, žiaľ, riziko, ktoré vychádza z mafie, sa nám nikdy znižiť nepodarilo. Mafia využíva slabiny občianskej spoločnosti. Keď sa v spoločnosti už neodmenuje na základe zásluh, všetko sa riadi heslom silnejší vyhráva. Mafii sa darí aj v prípade, že štátna správa, štátni zamestnanci neplnia svoje úlohy. Ten istý korunný svedok napríklad hovoril o mafiozovi, ktorý sa drzo spýtal, drzo spýtal prokuratúry, čo vôbec je, čo vôbec je mafia. A, mafia, a on teda tvrdil, že mafia, že toto je e, dobrý prokurátor, ktorý sa dostal na svoj úrad vďaka mafii. a robí to, čo od neho očakáva máfia, teda že sa snaží blokovať vyšetrovanie. Takže našou úlohou je naozaj pracovať kontinuálne, naozaj systematicky bojovať proti aktivitám a praktikám mafie. Z hľadiska legislatívy môžem povedať, že v Taliansku je veľmi dobrý zákon o boji proti mafii. Aj e, systémy zatýkania e, sú vylepšené, dochádza čoraz častejšie k sabaniu majetku, dochádza k monitorovaniu finančných tokov, e, monitorujú sa napríklad, kontrolujú sa všetky verejné obstarávania, či sa na nich podiela mafia, či v nich nadol nezvyťazí mafia a tak ďalej aj boj proti praniu špinavých peňazí je potrebné zintenzívniť. Samozrejme, že aj pri dokazovaní je potrebné zachovať e, zásady právneho štátu. To platí nielen pre Taliansko, ale aj pre ostatné krajiny Európy. Čo mám tým na mysli? Už myslím si, že účinný boj proti mafii v žiadnom prípade nemôže ísť na úkor zásad právneho štátu. Legislatívu je potrebné dodržiavať, je potrebné naozaj postupovať veľmi profesionálne, vychádzajúca z dobrého poznania tohto fenoménu a za využívanie všetkých dostupných technických pomôcok. Mafia je e, veľmi prešíbaná, um, infiltruje sa do všetkých zložiek spoločnosti, trhy, občianská spoločnosť a z tohto plynú obrovské príjmy pre mafiu, dochádza k deformácii hospodárskej súťaže, je porušované zmluvné právo, mafia z tohto všetkého profituje. Napríklad e, sú infiltrovaní aj v odboroch, zabraňujú konfliktom v rámci odborov, medzi odbormi a z tohto všetkého profitujú. sú tu ale aj dôležité rozsudky e, v prospech postihnutých v prípade kriminality, napríklad náhrada škody 10 miliónov na náhrade škody vzhľadom na ušlé zisky. Toto je všetko veľmi dôležitý vývoj. A rovnako je dôležité, aby sa zaktivizovali inštitúcie. Korunní svetkovia, všetci musia prispieť, tí, ktorých sa to týka, teda obete, prokuratúra, sudcovia, títo všetci musia chrániť práva postihnutých, poškodených a štát musí vystupovať tiež ako spolužalobca proti týmto zločineckým organizáciám. Samozrejme, že je potrebné vyhodnotiť to, čo už sme dosiahli. Je potrebné bilancovať. Pani kolegyňa Alfano vo svojej správe zakomponovala všetky dôležité odporúčania do budúcna, hlavne pokiaľ ide o práva obeti. Musíme teda túto oblasť ďalej rozpracovať, ďalej posilňovať. Veľmi dôležité v tejto súvislosti je to, aby obete dostali podporu počas procesu, ale aj po ňom. Štátna prokuratúra tu zohráva veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o vyšetrovanie, pokiaľ ide o vypočúvanie. A znova opakujem, princípy právneho štátu musia byť zachované. Poškodené osoby je potrebné za každým vypočuť, čo ale nemusí byť záväzné v súvislosti s konečným rozhodnutím. Pokiaľ je organizovaný zločin, snažil som sa vám to najdôležitejšie načetnúť, e, mám však čas veľmi obmedzený. Organizovaný zločin sa neobmedzuje na krajiny, na kontinenty, pôsobí celosvetovo, cezhranične. Týka sa to napríklad prania špinavých peňazí a ďalších oblastí. Sú to naozaj závažné trestné činy, je to závažná trestná činnosť podvody naozaj v obrovských výškach, napríklad činnosť kamory, v oblasti potravín. Tu sú obrovské podvody v miliónových sumách. Drangeta e, vybudovala obrovské priemyselné zariadenia z prostriedkov, ktoré boli plánované na obnoviteľné zdroje energie v EÚ prúdi kapitál, ktorý pochádza z nelegálnych zdrojov a dochádza k narušaniu hospodárskej súťaže v tejto súvislosti. Takže Európska únia už e, podnikla určité kroky a my um, prokurátori v oblasti organizovaného zločinu e, naozaj vítame aktivity Európskej únie v rôznych oblastiach. Európa je veľmi dôležitá pre porazenie mafie v Taliansku. Ja viem, že sú tu veľmi veľké ťažkosti, pokiaľ ide o prispôsobovanie sa legislatívnych systémov členských štátov tomu európskemu, ale Európa by mohla urobiť oveľa viac, mohla by byť aktívnejšia, pri vydávaní napríklad smerníc alebo nariadení, napríklad pokiaľ ide o integráciu jednotlivých jurisdikcií. Pokiaľ ide o právne predpisy, je jasné, že tu už neexistujú hranice, nejde o otázku nejakej štátnej suverenity a dôležité je efektívne, efektívne uplatňovať e, prijaté legislatívne akty. Áno, už len dve minútky, ak dovolíte, ešte by som to ukončil. Chcel by som len poukázať na zaujímavé dokumenty komisie, pokiaľ ide o realizáciu rámcových eh, rozhodnutí z roku 2002-2003. Tu ide o, zhabanie eh, majetkov, ktoré sú výsledkom trestnej činnosti a komisia nie je spokojná s tým, ako sa eh, tieto akty uplatňujú. Je tu len niekoľko štátov, ktoré načas zvládli implementáciu v plnej miere. Napríklad odstránenie dvojitého trestu, že toto je kontraproduktívne, pretože vlastne chráni mafiu. No a ešte na záver také určité želanie. Bolo by dobré, keby sa konečne vytvorili spoločné vyšetrovacie týmy e, v rámci EÚ aj v zmysle toho rámcového rozhodnutia z roku 2002. Toto by bol naozaj veľký obrad, skutočný obrad aj pre Eurojust. Eurojust je momentálne takým obrovským mozgom ktorý príjma dôležité dokumenty v boji proti organizovaným zločinom, poukazujú na rôzne problémy, ale um, bolo by dobre, keby bol vybavený aj takými silnejšími juristickými zbraniami, pretože Eurojust musí mať možnosť uh, vmiešavať sa do uh, právnych systémov členských štátov. Ďakujem pekne, pán prokurátor. A teraz Európska komisia. Previsto No, abbiamo ancora molto tempo. Máme, čas, takže si môžeme e, vypočuť bez problémov aj komisiu. Rozpráva bude potom. Thank you very much. Zastupca komisie, nech sa páči. Ďakujem. Ja zastupujem DG Home na komisii. Na úvod chcem povedať, že pokiaľ ide o návrh správy, ktorá bola predložená, vo všeobecnosti vítame ciele tejto správy a podporujeme viaceré aktivity, ktoré sa tam nachádzajú. Únia, konkrétne komisia sa v posledných rokoch venovali a venujú organizovanému zločinu. Je to je to niečo, čomu sa musíme venovať, prečo čomu musíme bojovať a chceme vytvoriť v Európe priestor slobody, bezpečnosti eh, a spravodlivosti. Takže vítame aj proaktívny prístup eh, Európskeho parlamentu v tejto veci, ktorý je teda ko-legislátorom. Pozrieme sa teraz na pár vecí, ktoré sú v správe spomenuté zo strany pani spravodajkyne. Na úvod chcem povedať, že vítame tú výzvu zo strany parlamentu eh, voči eh, politickým orgánom, aby eh, viac zdrojov bolo vyčlenených na boj proti organizovanému zločinu, takisto aby sa vyjasnila aj tá politická vôľa. Bohužiaľ musíme zdieľať aj tie obavy, ktoré tu už dnes zaznie, teda, že mafia čoraz viac infiltruje E, politiku, vládu e, či svet ekonomiky a financí. Pokiaľ ide o konkrétne aktivity, najmä tie, ktoré súvisia e, s legislatívou, Pokiaľ ide o kriminalizáciu organizovaného zločinu, máme k dispozícii správu, ktorá bude budúci rok vydaná, pokiaľ ide o súčasné súčasné rámcové rozhodnutie, teda e, je to správa, ktorá by v zásade mala byť e, vydaná alebo zverejnená v maji 2012 a tá by mala byť potom základom pre ďalšie návrhy zo strany komisie. Chcem pripomenúť, že už v čase prijatia tohto dôležitého textu komisia e, vyjadrila isté výhrady voči skutočnosti, že tento text možno neposkytuje celkom veľa pridanej hodnoty v porovnaní s legislatívou, s, legislat, s e, legislatívou, ktorá už v súčasnosti je v platnosti a v tomto komisiu aj Taliansko a Francúzsko podporili. Potom otázka načasovania. Návrh správy navrhuje, aby komisia predložila návrh do konca roku 2012. Bohužiaľ, toto ale nebude možné, pretože ak sa e, rozhodneme konať na základe implementačnej správy, najprv treba spraviť e, dopadovú štúdiu a to bude určite trvať dlhšie, než e, ako je to na, na základe tohto alebo týchto lehov naznačené. V každom prípade môžeme podporiť e, ten návrh, ktorý sa týka získavania aktív alebo teda konfiškácie, konfiškovania. V prvom rade treba naozaj organizovaný zločin alebo bojovať s ním takým spôsobom, že sa bude nejakým spôsobom snažiť sa eh, budeme snažiť odobrať eh, ich eh, aktíva, ako to povedala aj pani komisárka Malmstromová. Čiže treba vylepšiť legislatívu v tejto oblasti konfiškácie a získavania aktív. Budeme v tejto veci spolupracovať s príslušnými orgánmi. A bude to vlastne súčasť balíčka, ktorý sa bude venovať ochrane legálnej ekonomiky pred Eh, infiltráciu zo strany organizovaného zločinu. Takisto aj OLAF pripravuje eh, istú stratégiu proti, boj proti podvodom a takisto eh, táto bude zahrnutá rovnako ako opatrenia protikorupčné. Potom v súčasnosti analizujeme viaceré ustanovenia v tejto revízii a sociálne alebo znovu využitie konfiškovaných aktív sa tam sa tam takisto nachádza, takže zatiaľ, zatiaľ sa na to iba pozeráme a nemôžem teraz opravdu povedať, či e, takéto konkrétne návrhy v tejto otázke budú zahrnuté aj v našom návrhu. Stručne chcem spomenúť ďalšiu dôležitú otázku, to je ochrana obeti, tá sa zdôrazňuje alebo zdôrazňovala sa aj na tom vypočutí, takisto je v návrhu správy tu. Komisia čoskoro pripraví legislatívny návrh, ktorý momentálne nezahrňa ochranu informátorov a obetí, alebo teda svetkov. Toto je oblasť, ktorá spadá pod e, právomoc komisárky Redingovej. Pokiaľ ide o ďalšie iniciatívy, vítame e, tú myšlienku, že tu v parlamente by mala byť vytvorená, mal by byť vytvorený výbor, ktorý sa bude venovať e, kriminálnym organizáciám typu mafie. Je to dobrý nápad a takisto podporujeme aj iné iniciatívy, ktoré by posilňovali naše vedomosti o organizovanom zločine, najmä o jeho dopade na spoločnosť. Tu sa navrhuje, aby komisia pripravila nejakú štúdiu, ja by som v tejto veci navrhol možno jednu vec, a to síce, keďže mnohé tieto informácie, ktoré by sa týkali tejto štúdie, spadajú do kategórie vlastne policajných informácií, tak možno, že by sme mohli e, osloviť Europol, aby oni mohli nejakým spôsobom dať dokopy tie údaje, pretože v opačnom prípade nejaký externý konzultant alebo výskumník čas, ťažko by sa k tým údajom dopracoval. Takisto podporujeme tie aktivity, ktoré sa navrhujú, pokiaľ ide o Eurojust, Eurojust pardon, a zájemné uznávanie, takisto aj policajné a justičné školenia, ktoré tu ďalší rečníci spomenuli. E, to je veľká priorita. Aj v našich finančných programoch je to nakoniec tak e, napísané, pokiaľ ide o boj proti organizovanému zločinu a e, trestnú spravodlivosť Transparentnosť verejného sektora, s tým takisto súhlasím, to je dôležitý bod. Máme príklad talianskej legislatívy, ale skutočnosť, že európske fondy by mali byť e, odsledovateľné a monitorované, to takisto je plne v súlade s tým uvažovaním, ktoré vlastne sa ozrkadli v tej štvrtej e, stratégii EÚ boja proti podvodom, ktorá sa v tomto roku ešte predloží. Takisto môžeme plne podporiť e, návrh správy v tom antikorupčnom bode. Je to zjavný problém, ako o tom hovoria aj viaceré štúdie o vnímaní občanov, teda Eurobarometer hovorí, že 78% občanov EÚ malo minulý rok pocit, že korupcia v ich krajine je veľkým problémom. Komisia sa snaží prezentovať v kontexte balíčka o ochrane legálneho hospodárstva aj opatrenia protikorupčného charakteru, teda mechanizmy toho, aby sme vyhodnotili pokrok v členských štátoch v oblasti boja proti korupcii a sú tam aj ďalšie opatrenia, napríklad implementačná správa o rámcovom rozhodnutí o korupcii v súkromnom sektore, takisto aj cestovná mapa, prejav na vyhodnotenie e, mechanizmu Rady Európy, teda Greko. Takisto sú tam aj opatrenia na boj proti e, praniu špinavých peňazí, tie sú tiež veľmi dôležité a to isté platí aj pre podporu kultúry legálnosti na európskej úrovni. To sú dôležité veci, ktoré treba zdôrazniť. Toľko snáď z mojej strany. Správa je veľmi komplexná. Možno by tam mohla byť ešte spomenutá aj téma eh, počtačového zločinu, pretože policajné zdroje nám hovoria, eh, že práve internet uľahčuje všetky tradičné formy zločinu, aj nakoniec komunikáciu mm, medzi alebo v rámci mafie, to sú veci, ktoré tiež by sa mali monitorovať. Národná alebo národné stratégie pre organizované zločiny sa čoraz viac venujú práve takémuto počítačovému e, zločinu. E, takže to je ďalšia vec, ktorá by tam mohla byť možno spomenutá. takisto sú tie vyhodnotenia e, hrozieb a tam možno by sa viac e, mala spomínať úloha Europolu, aby vykonávala takéto vyhodnotenia hrozieb a to by mal byť základ nakoniec aj analýzy ďalších inštitúcií a základ aj európskeho politického cyklu. Ďakujem. Grazie a lei, dottor Tine. Io adesso do la parola al... Ďakujem pekne. Ďalej uh, Peter Stober za maďarské predsedníctvo. Nech sa páči. Köszönöm szépen. Ďakujem. Pani predsedajúca, vážení poslanci, chcel by som sa v prvom rade poďakovať za túto možnosť vystúpiť, e, za to, že ste ma pozvali ako zastupcu maďarského predsedníctva na e, dnešné zasadnutie. Rád vám poskytnem informácie o našom e, príspevku k boju proti organizovanému zločinu. Chcem sa poďakovať pani Alfanu za jej správu. Myslíme si podobne ako aj ďalší predrečníci, že ide naozaj o komplexnú správu, ukazuje Ehm, cestu vpred a obsahuje mnohé dobré návrhy, pokiaľ ide o boj proti organizovanému zločinu. Je o to, aby tento boj sa stal celoeurópskym bojom a aby to bola celoeurópska priorita na všetkých úrovniach. Budem stručný, takže budem sa venovať hlavne niektorým kľúčovým bodom alebo prioritám maďarského predsedníctva počas týchto šiestich mesiacov Na úvod chcem povedať niečo, čo už aj Žanor Pinter, maďarský minister vnútra, zdôraznil v januári. Hovoril o našom programe a povedal, že boj proti organizovanému zločinu sa stal jednou z hlavných priorít programu maďarského predsedníctva. Je tomu z viacerých dôvodov. Poprvé, ide o medzinárodný problém, ten sa týka každého a je to problém, ktorý sme aj na medzinárodnej úrovni vlastne zažili. Ďalší dôvod, vidíme, že organizovaný zločin je otázkou vnútornej bezpečnosti, ale e, nedostal som do teda toľko pozornosti, koľko možno e, by bolo vhodné. A po tretie, potom e, po tej kríze vidíme, že organizovaný zločin mení svoje stratégie a treba aj e, na to dávať veľký pozor. Takisto by som chcel zdôrazniť viaceré myšlienky alebo kroky, ktorým sa venujeme. Poprvé neformálne stretnutie ministrov vnútra 20. januára Stretnutie sa uskutočnilo v GDL a bol tam prítomný aj predseda výboru pán Aguilar López, ktorý takisto vystúpil. Organizovaný zločin e, bol teda na programe, vystúpil riaditeľ Europolu, generálny riaditeľ Interpolu a takisto aj zastupca strediska SEKI, ktoré má sídlo v Budapešti, takisto riaditeľ SEKI centra vystúpil, čiže títo všetci poskytli informácie ministrom o najnovších e, trendoch v organizovanom zločine a potom prebehala veľmi plodná diskusia. Aké sú závery e, z tejto diskusie? Ministri sa dohodli, že organizovaný zločin je dynamický jav, ktorý mení svoje stratégie, dochádza kvôli kríze v veľkej reštrukturalizácii organizovaného zločinu. Takýto zločin funguje na trhoch, ale tie sa menia, zmenili sa a teraz e, skupiny organizovaného zločinu vidia, že ich e, možnosti už sú na trhoch obmedzené, ale zase vznikajú nové e, príležitosti, takže dochádza vlastne k redistribúcii trhov, ktoré sú organizovanému zločinu k dispozícii. Ministri diskutovali o nástrojoch, ktoré sú k dispozícii tomuto boju. Súhlasili s tým, že výmena informácií by sa mala posilniť na medzinárodnej, národnej aj celosvetovej úrovni. Agentúry ako je Interpol alebo Europol by mali spolupracovať s regionálnymi agentúrami ako napríklad Seki Center, e, teda to všetko sú organizácie, ktoré by mali lepšie, než sú teraz e, spolupracovať. Ministri súhlasili na ďalšie veci, ktorá bola v tej správe zahrnutá, to síce e, kľúčový prvok boja proti organizovanému zločinu a to je získavanie majetku alebo odoberanie teda majetku e, zločincom. Medzinárodné organizácie, ktoré sa tejto téme venujú, by mali byť e, naďalej posilňované. Takisto ministri privítali nové prístupy porovnaní teda s tými tradičnými prístupmi k organizovanému zločinu. Ide o multidisciplinárny prístup, ktorý môžeme vidieť vo viacerých krajinách EÚ a ktorý uh, priniesol už aj dnes výrazné e, výsledky. To je možno niečo, čo by sa mohlo takisto a zdá v tej správe pani Alfano spomenúť. Ďalšia aktivita maďarského predsedníctva, respektíve pokračovanie belgického predsedníctva a jeho práce, E, spočíva v tom, že ešte belgické predsedníctvo sa dopracovalo v novembri k záverom, to teda je ten mechanizmus harmonii, ide o istý politický cyklus alebo cyklus politik stratégií, ktorý pokrýva obdobie dvoch rokov a potom neskôr bude pokrývať štvoročné obdobia. Tam sa tam sa budú vlastne určovať priority, pokiaľ ide o boj proti organizovanému zločinu. To, čo maďarské predsedníctvo presne vykonalo, je následovné. Vlastne uzatvárame jedno obdobie tohto mechanizmu počas našej práce a Europol pripravil správu OKTA, A na základe tejto správy, na základe tejto okty, my teraz pripravujeme závery na júnovú radu, kde sa e, potom e, spomínajú priority na ďalšie dva roky, teda policajné aktivity, operatívne aktivity. Pracujeme teda už na tejto úlohe, už niekoľko dní sa tomu e, venujeme a pripravujeme teda tieto návrhy a dokumenty na júnovú radu. Ďalšia vec, existuje istá projektová skupina, ktorá bude súčasťou výboru KOSY. Maďarsko vlastne túto skupinu momentálne vedie. Členmi sú Taliansko, Holandsko, Belgicko, Spojené kráľovstvo, Švedsko, Fínsko, Polsko, komisia a Europol. Všetci títo sú teda členmi a prispievajú k práci tejto skupiny. Táto skupina pripraví istý manuál alebo takú príručku, ktorá e, bude hovoriť o tom multidisciplinárnom prístupe, ktorý som teraz e, spomínal. Chceli by sme e, tam spomenúť najlepšiu alebo dobrú prax tejto oblasti a tieto informácie potom budú k dispozícii policajným a justičným orgánom v boji proti organizovanému zločinu. Všetky takéto osvedčené postupy by sme tam chceli pomaličky, ktoré dobre fungujú tak, aby členské štáty mohli mať k dispozícii praktické, praktický súbor takýchto osvedčených postupov, takéto dobrej praxe. Môžem povedať, že práca na tomto e, manuáli nám celkom dobre ide a myslíme si, že na junovej rade budeme môcť tento manuál aj e, predstaviť. Ešte bude vlastne jedno stretnutie tejto skupiny potom sa už e, mm, prístup k finalizácii e, tohto manuálu a ten sa vlastne e, pripraví na záver maďarského predsedníctva. Ale dúfame, že budeme mať dobrú budúcnosť a že aj v budúcnosti sa bude nejakým spôsobom aktualizovať, že bude slúžiť aj v ďalších rokoch dobre a my e, potom e, povieme aj neskôr, ako možno, že tá aktualizácia by mohla presne prebiehať. Toľko teda k predsedníctvu, k jeho prioritám. Ďakujem za to, že som tu mohol vystúpiť a ešte e, raz chcem pogratulovať pani spravodajkyni k jej skvelej správe. Pokiaľ máte nejaké ďalšie otázky, rada nezodpoviem. Ďakujem. Grazie a lei, dottor Sober. Adesso apriamo il Ďakujem za vystúpenie. Teraz Otváram rozpravu. Pán Jakolina, pán Kročeta, pán Busutila, pán Brons. Pani Borsolina a Brons. Takže, aké bude to poradie? Pán Kročeta, 3 minúty. Ja si veľmi cením e, správu predloženú pani Alfano. Vypočul som si aj vyjadrenie doktora Datieriho aj zastupcu komisie. A v tejto súvislosti mám niekoľko otázok. 15. júla 2009 som napísal e, prezidentovi Buzekovi s výzvou vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá by sa venovala mafii v Európe e, prezident EP, aj predseda e, výboru LIBE bol tomu naklonený, ale pravda je taká, že do dnešného dňa e, e, nebola zostavená takáto pracovná skupina. Čiže stále sa očakáva, až, ten, až si povieme, že ako Fénix z popola zrazu sa objavil, objavila takáto pracovná skupina. Potrebujeme kompetentne vyhodnotiť organizovaný zločin, potrebujeme zozbierať skúsenosti poslancov s touto otázkou eh, z pohľadu svojich krajín. 15. júl 2011, to bude výročie toho môjho prvého listu. Opäť napíšem list pánovi Buzegovi a budem tam formulovať otázku, čo je s tou pracovnou skupinou, prečo zatiaľ nebola vytvorená, keď napriek tomu, že všetky zainteresované inštitúcie s tým nápadom súhlasia a napriek tej podpore nebola vytvorená. Musíme sa však vyvarovať jednej chyby problém e, s mafiou v Európe e, súvisí s tou skutočnosťou, že talianská mafia e, vlastne už dnes obsadila celú Európu. To je len fáma. To nie je pravda. Pravda je tá, že mafia globalizovala svoju činnosť to e, znamená, že už nemajú na medzinárodnej úrovni hierarchickú štruktúru, ale majú horizontálne členenie, majú premostenia na, je, e, medzi jednotlivými štátmi a v podstate e, vznikajú nové mafie, nielen v Európe, ale aj inde na svete. Čiže ak ho- hovoríme o mafie, nejde o Drangatu, o Kozanostre, Nostre, Nemáme na mysli len Kamoru, ale hovoríme o ruskej mafii, bulharskej, rumunskej, albánskej, čínskej mafii, hovoríme o úlohe nigerijskej mafie, o kolumbijskej mafii a, a vlastne o nových úlohách, ktoré, ktoré e, majú tieto mafiánske skupiny Treba si uvedomiť jednu vec, že ak hovoríme o ekonomickej transformácii mafii, je tu aj ďalší nový jav. A ten súvisí s pojmom e, organizovaný zločin. To je také pokrytecké, e, pretože medzinárodný model kriminality v podstate skomi, skopíroval tú štruktúru alebo formát Koza V podstate nikto nepod, nedokázal e, e, potlačiť Koza Nostru za 150 rokov. Na čom je založená Koza Nostra? Je to prepojenie organizovaného zločinu s vojenskými zločinami, s hospodárskou kriminalitou. E, uvediem jeden príklad, aby sme to lepšie pochopili ešte som v tomto výbore nikdy neuviedol ten príklad. V septembri 2003 ja som už bol starostom v mojom domovskom meste. 6 mesiacov rozbehol som boj proti mafii. Bol to bezprecedentný počin. E, polícia zatkla dvoch ma ma mafiánov. Jeden bol Litovčan, jeden bol zo Sicílie a e, boli snované plány, že ma zabijú, že bude spáchaný atentát. V septembri 2003 sa mala odohrať veľmi dôležitá vec v Európe, ktorá by zvrátila osud Litvy a e, Sicílie. E, v septembri 2003 sa stalo to, že sa konalo zasadnutie Európskej rady ministrov. E, e, bolo to rozhodnutie ohľadom schválenia pristúpenia Litvy do EÚ. E, prebiehali diskusie medzi radou, komisiou, hovorilo sa o organizovanom zločine už tedy, ale jednoducho za tým bola netolerovateľné pokritectvo. Ehm, Sice sa tam hovorilo o Europoli, ehm, Um, Eurojuste a tak ďalej. Máme toho kopu, ale e, povedali sme, si, že chceme bojovať proti nelegálnej migrácii prostredníctvom Frontexu. Jednoducho to, čo máme, nepostačuje. Potrebujeme niečo zásadné, potrebujeme vzájomné uznávanie e, e, súdnych rozhodnutí informazioni, a rivelare le fonti eh, delle proprie informazioni. Poskytovanie informácií o zdrojoch eh, informácií Vieme, že na to je veľký tlak. Ja eh, si uvedomujem, že neexistuje reciprocita pri eh, ochrane svetkov. Ja sám som svetkom vo viacerých súdnych konaniach a, a eh, ja stále sa snažím zabezpečiť dostatočnú mieru ochranu. Belgické orgány, francúzske orgány sa pod chvíľa dopytujú, či ešte stále som vystavený nejakým hrozbám. A myslím si, že je to hlúpo sa to pýtať. Veď ak sa to pýtajú, tak to znamená, že nemajú ani predstavu o tom, ako funguje mafia. V tejto správe, v tomto dokumente musíme e, skutočne raziť tú líniu, že žiadame pracovnú skupinu, žiadame niečo, čo, e, čo by sa tomto venovalo. Pán Kolín. Mikrofón, prosím. Stále rečník nemá zapnutý mikrofón. A už ja už sa zapol, súhlasím vo veľkej miere e, s tým, čo povedal pani Alfano. A ja mám veľmi pozitívny náhľad na jej návrh. Súhlasím, e, súhlasím s mnohými aspektami jej správy, ale treba ešte niečo dodať. Bez pochyby európska a, európsky a globálny rozmer organizovaného zločinu si vynúcuje e, taký postoj Európskej únie, ktorá by bola primeraná rozsahu tejto hrozby. Musíme toho urobiť viac, či už v kontexte Lisabonskej zmluvy, či už v kontexte štokholského programu. A to znamená, že treba prehlbiť spoluprácu s tretimi štátmi. Je to nevyhnutné, ak chceme úspešne bojovať proti organizovanému zločinu. Domnievam sa, že táto správa je veľmi významná a e, treba venovať pozornosť kolumbijským drogovým kartel, kartelom. Musíme sa venovať obchodaniu s ľudskými bytostiami Stredomary. Musíme zvenovať pozornosť nelegálnemu zneužívaniu európskych fondov je niekoľko dôležitých pilierov v boji proti organizovanému zločinu, ktoré sú zakotvené v, euro, e, v talianskej legislatíve. Talianská legislatíva je skutočne priekopnická v mnohých ohľadoch. Nie je to e, šesťmesačná legislatíva, e, v podstate už má trojročnú históriu, kedy pred troma rokmi zaznamenala výrazné posilnenie a odvíjala sa od udalostí zo 70. rokov. Talianská legislatíva by mohla byť vzor vzorom pre iné legislatívy v iných štátoch. Musíme venovať pozornosť e, e, nelegálnym výnosom z trestnej činnosti, musíme venovať pozornosť lepšie, lepším postupom pri konfiškovaní týchto e, nelegálnych výnosov. Máme máme zákon 41a, ktorý by sa mal uplatniť aj v iných jurisdikciách. Bez pochyby v niektorých častiach e, tvoja správa, Sonia, si žiada prepracovanie Máme skorumpovaných politikov, proti ktorým treba bojovať. Máme eh, politikov, ktorí spolupracujú s mafiou, ale máme aj politikov, ktorí tvrdo bojujú proti mafii mali by sme e, e, zlúčiť e, kapitolu 8 a 9, ktoré sa zaoberajú konfiškáciou výnosov. A treba spojiť kapitoly 8 a 9 vašej správy. Dobre, že sa tam hovorí o viktimizácii, o ochrane svetkov a takisto treba venovať pozornosť tomu špeciálnemu výboru. Tam by som sa nezmieňoval o talianskej legislatíve. Myslím si, že tam to dobre nevyznieva. Treba e, e, poukázať na to, že talianská legislatíva je e, moderná, priekopnícka treba pokračovať v e, stratégii boja proti podvodom Európskej komisii. Treba zlepšiť spoluprácu medzi Eurojustom, Europolom a štátnymi prokurátorami v členských štátoch a samozrejme aj spravodajskými službami v jednotlivých členských štátoch. Treba, e, dochádzať, treba zabezpečiť e, to, aby dochádzalo k zintenzívneniu výmeny informácií. Myslím, že v tomto naše E, naše snaženie pokrivkáva. Takisto ste sa zmienili v správe o vzťahe s médiami, s tlačou. E, to je dôležité. Hovoríme o boji proti organizovanému zložinu ale myslím si, že zmieňovať sa o e, um, slobode prejavu v tlači, je to tu zasadené tak trošku nenáležite. Ďalej treba uviezť do života mechanizmy, ktoré umožňujú vystopovateľnosť určitých finančných tokov. A takisto, e, kde hovoríte o definícii trestných činov, e, máme článok 27 ústavy, talianskej ústavy, o to by sme sa mohli opierať, takisto je dobrá zmienka o európskej politike susedstva, ďalej sú to rôzne preventívne mechanizmy. Musíme predsa vychádzať z toho bohatého e, právneho, legislatívneho dedictva, z tohto bohatstva, ktoré má e, Európa. Ďalej sa mi veľmi páči váš e, odkaz na všetko, čo súvisí s dohovorom z roku 2000. No a čo sa týka toho medzinárodného prešetrenia. Treba sa zmieniť o opatreniach, ktoré e, sú zamerané proti korupcii. To je rozmáhajúci sa jav a treba niečo proti nemu robiť. Európsky, európske kroky, e, ktoré by umožnili zefektívnenie konfiškáciu výnosov stresnej činnosti. Aby som nadviazal na to, čo povedal pán Kročeta, ak ide o pozmeňujúce návrhy, potrebujeme trošku viac času, pán e, e, predseda. Žiadam, aby sme mali termín 3. máj toto je pomerne zložitá správa a potrebujeme dostatok času na vyhotovenie pozmeňujúcich návrhov. Ak zvyšok skupiny rozhodne inak, tak v poriadku, ale uvítal by som takýto ústretový krok. Som tu dnes preto, aby som prispel k tomuto dielu. Predsa chceme mať výstup, ktorý nám pomôže pri zefektívnení boja proti organizovanému zločinu. Pán, ďakujem pán Jakoli, teraz pani Enskis má slovo. Ďakujem pekne. Pani Alfáno, chcem vám poďakovať za eh, váš materiál. Myslím, že téma, ktorej sa venujete, je jedna z tých najdôležitejších. Začali ste tým, že ste nám eh, ozrejmili, že táto správa je pre vás akousi osobnou záležitosťou. Aj eh, pre mňa ide o osobnú záležitosť, eh, nejedná sa len o tému politickú alebo prieskomu Myslím, že treba vona, venovať pozornosť téme organizovanému zločinu, ruskému organizovanému zločinu a jeho vzťahu s dianím v krajinách e, e, strednej a východnej Európy. E, v posledných rokoch v Maďarsku, v mojej domovine, sme boli konfrontovaní s korupčnými kauzami v ktorých boli e, zaangažované skupiny ruského organizovaného zložinu, e, ktoré mali svoj dosah na politickú elitu e, v mnohých štátoch, okolitých štátoch, aj v Maďarsku. Pre mňa ako človeka, ktorý vyrastal v komunistickom štáte, tak téma ruského organizovaného zločinu je e, otázka organizovaného zločinu medzi súdruhmi v minulosti a ja e, skutočne vnímam, e, vnímam určité paralely medzi tým, o čom ste vyhovorili a tým, čo ja poznám. Neviem, aký rámec by bol najvhodnejší E, pre tento účel, alebo by bolo veľmi zaujímavé zanalizovať tie paralely medzi mafiánskou zločinnosťou a e, e, Rusko, ruským organizovaným zločinom, organizovaným zločinom medzi súdruhmi v minulosti. A tým by sme vykreslili úplný obraz toho, čo sa deje. Eh, vy ste spomínali, že mafia eh, získala si veľmi vysoké postavenie v EÚ. To vôbec nespochybňujem, ale som si istá, že tie siete eh, tých volakedajších súdruhov pretrvávajú a mnohí z nich zastávajú dôležité posty v európskych inštitúciách, možno aj v parlamente samotnom. Je to veľmi dôležitá záležitosť. Ja sa vás chcem opýtať, aké nástroje máme v rukách, e, ktoré nám umožňa bojovať proti infiltrácii medzinárodného organizovaného zločinu do inštitúcií EÚ. Ďakujem. A teraz pani Borsolino. nechcem dlho zdržiavať. Ja viem, že všetkých fascinuje tento problém a určite, že si zasluhuje, zasluhuje našu plnú pozornosť. Ja by som sa chcela opýtať na metódu. Uh, hovorí, hovorili tu viacerí e, pomerne zmetočne o organizovanom zločine, a o mafie. To nie je jedno a to isté. Mafia je určitá forma organizovaného zločinu. A Taliansko e, pozná tento fenomén už 150 rokov. E, hovoríme o organizovanom zločine mafiánskeho typu a táto definícia sa objavila v trestnom poriadku až v roku 82, to znamená po 100 rokoch skúseností. Treba si však uvedomiť rozdiel medzi mafiou a organizovaným zločinom a trvalo 100 rokov, kým to ľudia pochopili. A v Európe zdá sa, že nie všetci to ešte pochopili. Chceme, aby si všetci uvedomili, aký je stav veci. Nechceme, aby sa zamieňalo jedno za druhé e, e, organizovaný zločin e, mafiánskeho typu má dopad a dosah na naše hospodárske celky. Mafia sa začala špecializovať, prispôsobila sa modernému svetu musíme e, e, si uvedomiť, že e, ten organizovaný zločin mafiánskeho typu je čím si špecifický, osobitý a žiada si osobité opatrenia. Komisia sa mnohom stotožnila s argumentami, ktoré sa objavili počas ostatných dvoch rokov. A vychádzali z nášho výboru. My, Sicílčania, sme eh, trpeli eh, pod eh, dôsledkami a dopadmi tej mafiánskej reality. Ale prostredníctvom tejto správy môžeme robiť osvetu, pozdvihnúť povedomie, Eh, ohľadom boja proti fenoménu, ukázať prstom na ten fenomén. Eh, mnohí hovoria o mafii, že je to akýsi, akýsi eh, problém v v Taliansku, len v Taliansku a objavil sa nedávno, ale nie je to vec, ktorá by sa týkala len juhu Talianska. Musíme pozvihnúť to povedomie v celej Európe a chceme mať účinné a primerané opatrenia a spoločné opatrenia, musí zavlásť aj nejaké spoločné povedomie. Nedá sa hovoriť o organizovanom zločine a hneď potom hovoriť o mafii. To sú dve rôzne veci síce prepojené, jedno e, súvisí alebo vyplýva z druhého, ale sú to dve e, rôzne veci. Posledným rečníkom je pán Brons. Ďakujem. V tejto správe sa konštatuje, že Lisabonská zmluva otvára nové možnosti a nástroje na boj proti organizovanému zločinu, ale len stručne tá správa ho, e, hovorí o tom, že európska integrácia napomáhala rozširovaniu organizovaného zločinu. Hovorí sa síce o zrušení e, hraníc a globalizácii, ale e, e, voľný pohyb osôb a tovaru znamená voľný pohyb a ostatného. E, je oveľa obťažnejšie potierať obchodovanie s ľudskými bytostiami. Voľný pohyb tovaru hovorí aj o voľnom, voľnom pohybe nelegálneho tovaru. Voľný pohyb kapitálu umožňuje pranie špinavých peňazí bez toho, aby naražalo na nejaké prekážky. E, posolstvom tej správy je to, že ak chceme bojovať proti organizovanému zločinu, potrebujeme silnejšie európske kompetencie a e, potrebujeme e, silnejšie spolupráce. Musíme si, musíme si uvedomiť, že celkom to tak nie je. Tí, ktorí sú za integráciu, používajú pojmy ako reálne hrozby a organizovaný zločin a terorizmus sú reálne hrozby, ktoré chceme potláčať a e, chceme e, zvýšiť, e, prehlbiť právomoci EÚ prostredníctvom rôznych organizácií, Európskeho zatýkača a Európskeho úradu prokuratúry. Ja mám konkrétnu otázku. Viacerí ste sa zmienili o infiltrácii mafie do legitímneho firemného sveta. Znamená to aj infiltráciu zločineckej činnosti, alebo sú dôkazy o tom, že by eh, mafiánske osobnosti chceli sa vymaniť eh, z mafiánskych organizácií eh, a konať už potom ako solidní, solidné osoby a, konať inak ako nelegálne. Ja v zásade súhlasím s analýzou pani Alfamo, ale rád by som dostal odpoveď na svoju otázku. Veľmi obdivujem e, odvahu, ktorú prejavila pri koncipovaní tej správe. Allora, io ringrazio tutti. Nuž, teda oveľa vďaka všetkým kolegom, ktorí v rozprave vystúpili. Ešte pán Alterio teraz dostane slovo, aby mohol reagovať, náš expert, a potom na záver sa vyhlasím, sa vyjadrím ja. Ďakujem pekne. Bola tu položená taká určitá technická otázka. Ide o skúsenosti sudcu v boji proti mafii. Toto bola otázka posledného rečníka. By ste poukazovali na tie rôzne modality. Ako osoby mimo mafie sa môžu skontaktovať s mafiou, tak aby mohli mať prínosy z tohto vzťahu. teda vzťah e, medzi mafiou, politikmi a podnikateľmi. Takéto vzťahy teda existujú a máme už v tomto zmysle aj e, právoplatné rozsudky, takýto trojuholník, drangeta, kosa nostra a tak ďalej, podpora napríklad politikov pri voľbách, financovanie volebnej kampane, no a čo za to dostane mafia, potom vo verejnom obstarávaní je uprednostňovaná podnik nelegálnym spôsobom dostane verejnú zákazku a takýmto spôsobom sa funguje rôzne úplatky, pracovné miesta, verným, sociálny pokoj v podniku a tak ďalej. Takže o aké konkrétne vzťahy ide. Ide o také vzťahy, ktoré mali v minulosti troch účastníkov. Taký ten trojuholník mafia, potom podnikateľská obec a politici. Mohol by som vám uviesť viacero príkladov, ale nebudem sa nejako rozširovať. Rád by som však zdôraznil jednu vec a to, že aj tieto vzťahy sa zmenili. Môžeme dokonca povedať, že to zmenilo naozaj obrovským spôsobom. zastupcovia mafie už sa nespájajú s podnikateľmi, ale oni sami začínajú podnikať. Niekedy to zjednodušenie zašlo až do takej miery, že tá istá osoba je teda zároveň podnikateľ, zároveň politika, zároveň mafia. Nerad by som tu uvádzal nejaké konkrétne príklady, aby sa to zle nevykladalo, ale máme tu viacero takýchto situácií. Francesco Capanella je osoba, ktorá sa tejto problematike venuje To je skoro také tri v jednom. Mafián, podnikateľ, napríklad riaditeľ nejakej banky a zároveň politik. Tento človek napríklad napomáha v praní špinavých peňazí, pôsobí napríklad aj v provincii Palermo vo Vila Bate v obecnom zastúpení, takže je nabiazaný na rôznych regionálnych politikov aj na tých naozaj celonárodných aké vzťahy tu existujú um, medzi tým rôznymi uh, štruktúrami. Um, to sú skrátka rôzne modality. A všetko to funguje v rámci, v rámci mafie. V mafii sú zastúpené všetky zločinné profesie, ak sa tak dá povedať, a vlastne kontrolujú všetko, všetko sami zo svojho vnútra. Ďakujeme pekne, pán prokurátor. A teraz by som sa rada vyjadrila ja na úvod ak súhlasia tieňoví spravodajcovia s tým, že by sme sa 19. mohli o 14.30 popoludní stretnúť a tam sa dohodneme na lehote na predkladanie pozmeňovacích návrhov. A pokiaľ ide o to, čo povedal pán Kroščeta, keď si ty písal ten spomínaný list predsedovi parlamentu, Nož, e, ja som okamžite podpísala bez váhania a poslala som predsedovi Buzekovi ešte taký určitý doplňujúci list e, v tom zmysle, že by sme chceli mať skupinu boja proti mafii, kde by teda odborníci, kde by napríklad politici, zastupcovia mimovládnych organizácií, prokurátori a poslanci sa mohli vyjadrovať, teda osoby, ktoré sú denodene konfrontované s bojom proti mafii a proti organizovanému zločinu. Toto je veľmi dôležitý prvok a toto sme zakomponovali aj do mojej správy. Pán doktor Tine sa tiež vyjadril v tom zmysle, že by sme to mali takýmto spôsobom vytvoriť, pretože je to dobrá cesta vpred. Pán Jakolino, Áno, ja som v úplnom úvode pri predstavení mojej správy povedala to, že legislatíva proti mafii z Talianska by sa mohla vyvážať, slúžiť ako vzor aj pre iné krajiny. Je to taký určitý referenčný bod, keď začneme aj na európskej úrovni diskutovať o tejto problematike. Takže áno, talianská legislatíva môže byť vzorom, je to veľmi dôležité východisko, od ktorého by sme sa nemali odkladať, nemali by sme upúšťať od štandardov v ňom obsiahnutých. Pokiaľ ide o 41a, tieto prísne trestnoprávne opatrenia, ja chápem e, kolegov, e, ktorí pochádzajú z krajín vzdialených a tej našej. Tam e, mafiu vnímajú ako nejaký folklór a je naozaj mnoho krajín, kde to takto vnímajú. Minulý týždeň napríklad bolo vypočutie a kolegyňa z Rakúska sa presne takto vyjadila, že v niektorých krajinách, napríklad aj v Nemecku, sa mafia vníma ako súčasť nejakej tradície, ako folklór. Takže si myslím, že je potrebné teraz pracovať na tom, aby sme vytvorili určité základy, určité základy, a možno je to historický moment, vytvoriť také určité základy na naozaj otvorenú, jasnú diskusiu o tomto fenoméne. Aby sme tvorili naozaj pravidlá, ktoré v tejto oblasti budú platiť vo všetkých 27 členských štátov. Pán Tatieri to dnes zdôraznil, pretože sa venoval tej katastrofe v Duisburgu. Atentát v Duisburgu. Talianské a kalabrijské úrady požiadali o to, aby tá reštaurácia bola tiež skonfiškovaná, pretože tam došlo k tejto vražde a nemecká prokuratúra to nechcela umožniť. Nechcela to umožniť z nesprávneho hľadiska, ale preto, lebo nepoznala ten postup, postup, ktorý uplatňuje talianská prokuratúra. Táto reštaurácia teda nebola skonfiškovaná a toto potom viedlo k tomu, že nebolo možné, aby talianská prokuratúra tam zabezpečila dôkazy. Takže keď hovoríme o nejakej právnej spolupráci, keď hovoríme o vypomoci medzi členskými štátmi, tak ide presne o toto. Takže ja som v plnej miere za to, aby sme sa snažili vyslať signál, naozaj jasný signál v tomto zmysle, aj v prípade tých veľmi prísnych eh, trestnoprávnych opatrení. Ide o ten článok 41a. To sú opatrenia, ktoré je možné realizovať, aby eh, tí obvinení, respektíve eh, tí odsúdení nemali možnosť nejakého kontaktu s mafiou. Pokiaľ ide o médiá, dovolím si povedať následovné. Áno, samozrejme máme slobodu médií, ale tieto médiá nemôžu byť pod vplyvom, pod vplyvom mafie, nemôžu byť eh, pod vplyvom nejakého zastrašovania. V Taliansku 8 novinárov bolo mafiou zabitých. Toto je skrátka mm, krutá realita. 8 osôb, 8 novinárov a zaplatilo životom v Taliansku, nie v Kolumbii, nie vo Venezuele, ale v Taliansku. A v Španielsku sú podobné prípady. Môj otec je tiež takouto obeťou ako jeden z týchto novinárov, takže toto je skrátka ten skutkový stav. Takto sa to deje. Kolegia Henkis, rúská máfia, áno. Máme tu správu súdu v Kaltanizeta a ruská vláda tvrdí, že 40 súkromných a 60 verejných podnikov a 55 bank a 75 obchodu sú infiltrované zo strany mafie alebo sú ovplyvňované zo strany kriminálnych živlov, respektíve organizácií. Veľké ruské mesta sú kontrolované organizovaným zločinom, sieťami organizovaného zločinu. Taktiež e, poslanci e, sú platení mafiou, je ich 450 tých poslancov, majú kopu asistentov, 15 tisíc a mnohí teda zahynuli v boji medzi miestnymi bandami organizovaného zločinu. Takže takto môžu vplývať na geopolitický a geohospodársky poriadok. Takéto sú praktiky mafie v Taliansku a v iných krajinách. To znamená, že diskusia je naozaj na mieste, že musíme vytvoriť tú pracovnú skupinu. Dúfam, že teda v parlamente takáto pracovná skupina vznikne, pretože by to bol naozaj veľmi užitočný nástroj, aby sme sa tejto téme venovali viac do hĺbky, tej, ktorú ste vy nastolili. Teraz k pani Borsellino Áno, aj ja to takto rozlišujem, to je jasné. A kolegom to tiež musíme takto vysvetliť. Organizovaný zločin alebo mafia. Pred rokom a pol, keď Európska komisia navrhla vytvoriť CPN sieť, ja som bola proti. Naozaj sme tu s tým mali obrovské problémy v parlamente aj vo výbore sa vyjadriť, že by sme nemali hovoriť o zločine. Organizovaný zločin existuje. Nie nejaké lokálne um, malé zločiny. Organizovaný zločin je niečo úplne iné. Organizovaný zločin um, mafiánskeho typu je naozaj komplikovaný fenomén ktorý je potrebné riešiť osve, reagovať naň osobitnými špecifickými opatreniami. V opačnom prípade to taká určitá tá, má to byť taká určitá facka našim kolegom, aby sa zobudili, ak ešte nikdy neprišli do kontaktu s organizovaným zločinom. Nuž, nerozlišovalo sa to pôvodne, ale postupne sa dopracovame k takémuto rozlišovaniu zločin, vo všeobecnosti organizovaný zločin a mafia. Máme tu teraz správu, kde sa eh, na určitých miestach hovorí o organizovanom zločine ako takom, na iných organizačnom zločine v prípade mafie. A my sa chceme teda vlastne postarať o to, aby sa inštitúcie EÚ už nemohli vrátiť o krok späť, ale aby naozaj riešili tú realitu, realitu, s ktorou sme konfrontovaní všetci. Neexistuje jedna jediná európska krajina, ktorej by sa to netýkalo. Neexistuje naozaj ani jedna jediná európska krajina, kde by sa dalo pokračovať tak, ako ako doposiaľ. Nemôžeme sa tváriť, ako by tento problém neexistoval, len pred ním zatvárať oči v mene a v záujme našich občanov. Mali sme tu počas švedského predsedníctva ehm, šéfa švedského policajného zboru a on povedal, nuž, pre mňa je zložité postaviť sa teraz e, z očí voči občanom a povedať, aj my vo Švedsku máme mafiu. Keby to takto priznal pred občanmi, že mafia aj v Švedsku funguje, tak by to znamenalo, že policia zlyhala. Takže niekedy je možno lepšie mlčať, mm, aby potom sa nepovedalo, že mm, vaše zložky e, zlyhali alebo teda niečo podcenili. Ešte raz ďakujem pekne za všetky vaše príspevky. Teším sa na vaše pozmeňovacie návrhy a pevne verím, že táto práca bude úspešne završená aj v zmysle a v spomienke na tých, ktorí prišli o život vzhľadom na organizovaný zločin. Áno, ďakujem pekne. Pani Alfano, hovorí pán eh, predseda, odvedli ste obrovský kus práce. Ešte raz ďakujem pekne aj nášmu hostovi, prokurátorovi, pozmaňovacie návrhy. Pozmaňovacie návrhy. Tam ešte lehota stavená nebola. Pani Alfano hovorila, ako sa lehota e, stanoví. A teraz poďme k ďalšiemu bodu programu. siamo un po' in ritardo. Then. <laughs> If you please, we're following Following... Dobre, teda pokračujeme bodom 11, stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ. Pravodajkyňou je pani Borsellino. Pani poslankyňa práve prichádza come preferisce. Eh? We are here to consider a working document. Ide o preskúmanie pracovného dokumentu. Maximálne 30 minút, prosím, lebo ako je to už tradíciou, meškáme. Problém na to, že máme veľmi nabitý program takže 30 minút na výmenu názorov o pracovnom dokumente pani Borsellino. Je to k e, správe z vlastnej iniciatívy o stratégii vnútornej bezpečnosti Európskej únie. Takže pani Borsalina dostane slovo ako prvá. A potom sa bude môcť vyjadriť komisia, predsedníctvo, rady. Takže pani Borsalino, teraz už naozaj. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ospravedlňujem sa, ale zo zdravotných dôvodov som musela predstavenie tohto pracovného dokumentu presunúť na dnes, takže ďakujem vám za ústretovosť. Na úvod si dovolím povedať nasledovné. Aj vo svetle toho, o čom tu dnes hovoríme, bezpečnosť podľa mňa, aj vzhľadom na to, čo sa udialo za minulé dni, žiaden nástroj bezpečnosti nebude môcť fungovať, keď e, my ako Európa budeme osamotení. A momentálne, bohužiaľ, členské štáty, členské štáty chcú postupovať samostatne. A to je škoda, pretože zmluva nám dáva do rúk veľmi dobré nástroje. Takže v mojom pracovnom dokumente hovorím o vývoji kompetencií EÚ v oblasti bezpečnosti. Považujem to za veľmi potrebné, pretože podľa mňa nie je na mieste myslieť na nejaké nové nástroje bez toho, že sme si vyhodnotili to, čo už existuje. Takže v mojom dokumente e, nájdete takú analýzu toho, kde sme začali a čo chceme dosiahnuť a toho, kde sa nachádzame. A návrhy sa potom objavia v konkrétnej forme v správe v júni. Pokiaľ ide o bezpečnostnú politiku, tam došlo v Európe k veľkému vývoju. Verejná bezpečnosť v minulosti eh, nespadala do kompetencií spoločenstva vzhľadom na to, že toto členské štáty nechceli postúpiť na európsku úroveň. 80, 95. Eh, rok, Schengenská dohoda, toto bol eh, taký určitý krok vpred eh, smerom k spoločnému trhu, smerom k európskej spolupráci v oblasti víz, v oblasti spravodlivosti. A takáto šengenská spolupráca toto teda súvisí s tým, že štáty v šengenskom priestore z krátka majú na starosti nielen vonkajšiu, ale aj vnútornú bezpečnosť, ktorá je to taká veľká dôvera medzi členskými štátmi. A to viedlo k tomu, že vznikla obrovská zájomná závislosť a solidarita. Schengenská spolupráca aj v súvislosti s Amsterdamskou zmluvou bola určitým motorom k priestoru slobody a práva. Lisabonská zmluva a stalo sa to druhým cieľom Európskej únie popri, pod, popri podpore mieru medzi európskymi národmi. Takže nás nesmie prekvapovať, že ešte máme čo robiť, aby sme naozaj vytvorili skutočne európsky bezpečnostný model chceme e, stanoviť spoločné ciele, pripraviť spoločné stratégie, vychádzajúc z e, národných špecifik e, z kultúrneho, inštitucionálneho aj politického hľadiska. Tieto tradície sa tvorili naozaj storočia. Tamperský program z 99. je tiež veľmi podstatný. Tu sa presne ukázalo, aké odlišné sú politiky v členských štátoch aj v takých citlivých oblastiach, ako napríklad boj proti e, drogám, proti obchodovaniu s ľuďmi, proti korupcii. 11. september bol kľúčový, pretože sme zistili, že popri spolupráci s členskými štátmi je potrebné vytvoriť aj stratégiu EÚ ako taký určitý doplnkový aspekt nezávisle od štát, stratégií členských štátov. Takže ide o konkrétne nástroje Európskej únie. V posledných rokoch všetky členské štáty delegovali alebo podporovali delegovanie právomoci v oblasti vnútornej bezpečnosti na EÚ. No a potom bola prijatá Lisabonská zmluva, tam vznikol určitý odbor, odpor pardon, proti presunu kompetencií v oblasti bezpečnosti v súvislosti e, s vojenským rozmerom. Takáto zdržanlivosť členských štátov môže skomplikovať integráciu ktorú je potrebné ďalej rozvíjať vzhľadom na také hrozby ako medzinárodný terorizmus. Takže potrebujeme úplne iné nástroje, nové nástroje. Lisabonská zmluva a štokholmský program Európskej únii dali viac kompetencií, viac nástrojov do rúk, ktoré sú potrebné na to, aby sme v oblasti vnútornej bezpečnosti doplňali aktivity členských štátov. Máme tu tri také, dve veľk- tri také veľké šedé zóny. Vnútorná a vonkajšia bezpečnosť spolu veľmi úzko súvisia. Spolupráca medzi členskými štátmi, medzi národnou úrovňou a európskou úrovňou, spolupráca medzi inštitúciami, toto je často veľmi komplikované. Lisabonská zmluva zachováva osobitný systém na základe ktorého v oblasti bezpečnosti a obrany právne akty nie je možné príjmať, nemôžu byť právno, právne záväzné. V oblasti bežných kompetencií zmluva priznáva Európskemu parlamentu právo na informovanosť Počas rokovaní parlament môže napríklad aj zamietnúť prijatie medzinárodnej dohody. Medzinárodná dohoda to je také nejaké externé mm, rozšírenie politiky Európskeho parlamentu. Napríklad pristahovalectvo, terorizmus, takže inými slovami interné kompetencie, ktoré určujú tie externé a nie naopak pritom takto niekedy e, hovorí práve rada. Čiže treba, aby bola spolupráca medzi parlamentom a rádou a výborom teda e, LIBE v parlamente konkrétne, pokiaľ ide o to, čo vlastne vykonáva vysoký predstaviteľ. A potom prepojenie vnútornej bezpečnosti členských štátov a Európskej únie. Po Lisabonskej zmluve chcem pripomenúť, že vnútorná bezpečnosť Európskej únie už je teraz kompletne európska politika. Aplikuje princípy, ktoré súdny dvor už e, celé 10 ročia uplatňuje to síce, že európske právo mm, je nadradené národnému. Pokiaľ ide o oblasti verejnej bezpečnosti, jednotlivé opatrenia musia byť v súlade s chartou základných práv je preto veľmi dôležité v tejto oblasti ešte možno viac ako v iných, aby európsky legislátor e, rešpektoval e, princíp proporcionality a subsidiarity e, minimálne preto, aby e, parlamenty členských štátov sa proti tomu nemohli e, ohradiť e, proti tomu zlému uplatňovaniu týchto princípov. Európska rada pripravila viaceré ambiciozne ciele bez toho, aby jasne povedala, E, ako sa presne tie úlohy rozdeľujú medzi členské štáty a úniu. Pokiaľ ide o hrozby pre vnútornú bezpečnosť, komisia má takú cirkulárnu stratégiu, je tam sú zahrnuté členské štáty, Európska únia, inštitúcie ako Europol, Eurojust alebo Frontex. A výbor COSI, ktorý funguje na základe článkom 67 zmluvy funguje, ten vlastne uplatňovaním tohto cirkulárneho princípu umožňuje uplatňovanie aktivít, ktoré sú potrebné na úrovni Európskej únie, ktoré umožňujú lepšiu spoluprácu medzi jednotlivými orgánmi, tak aby mohli byť jednotlivé iniciatívy na celoeurópskej úrovni vykonané. Pokiaľ ide o tú správu, ktorú v júni e, predložím, teraz e, sa vyjadrím jednotlivým opatrenia v tých e, dokumentoch navrhovaných Treba vedieť, aká je, e, aké sú hrozby pre našu vnútornú bezpečnosť a nakoľko tie naše opatrenia v tejto oblasti sú efektívne a doteraz nakoľko boli. Potom posledná vec, ktorá sa týka vzťahu medzi európskymi inštitúciami, tam myslím si je veľmi nepríjemné, že komisia a rada v skutočnosti ignorujú úlohu parlamentu a takisto aj národných parlamentov pokiaľ ide o definíciu stratégie vnútornej bezpečnosti. Za toto možno neuveriteľné, ale hlavný dokument z tejto oblasti, ktorý doteraz, ktorý doteraz rada prijala, alebo komisia, e, ten dokument, alebo tie dokumenty vlastne ignorujú vôbec e, existenciu samotného Európskeho parlamentu. Je to možno, alebo molo to možno prekvapujúce predtým, ako, to, ako sme prijali Lisabonskú zmluvu, ale už e, je tá medzičasom dávno v platnosti a stále sa to nezmenilo. Čiže ako môžete požadovať e, po parlamente, aby legislatívne pracoval vo viacerých oblastiach a v tejto oblasti vlastne e, nie je vôbec zaangažovaný a musia spoliehať na e, informácie v tlači alebo v médiách, pokiaľ ide o to, čo vlastne komisia a rada robia. Toľko teda z mojej strany. A teraz zajtra alebo od budem k dispozícii, aby sme spoločne pracovali. Stretnem sa aj s spravodajcami z iných skupín prípadne iných kolegov, ktorí majú záujem e, o vyjadrenie svojho názoru. Napríklad sudcov sme doteraz nekonzultovali, e, zastupcov alebo predstaviteľov členských štátov, pokiaľ ide o vnútornú bezpečnosť, to isté platí aj pre Eurojust, e, Europol alebo alebo Frontex a myslím aj na kosy v tejto súvislosti. Prezentácia komisie by mala byť základom našej stratégie vnútornej bezpečnosti. Hovoríme tu o posilnení E, vlastne schopnosti Európy odolávať krízam. Ale čo tým máte presne na mysli? A potom je to hodnotenie hrozieb. Komisia vykonáva vyhodnocovanie rizika e, alebo chce e, ale doteraz to bolo ako, boli to členské štáty, ktoré to vykonávali, ako chcete vlastne tú, tú, tú schopnosť odolávať, vylepšovať. V júni predložíme teda návrh správy, potom budú ad hoc stretnutia s národnými parlamentmi, myslím, že v septembri by sa to malo uskutočniť. A je myslím veľmi dôležité, aby sme sa s národnými parlamentmi naozaj stretli, keďže tieto majú veľkú a dôležitú úlohu aj najmä od vstupu, uh-huh, od vstupu uh, Lisabonskej zmluvy do platnosti. Ďakujem pekne. Pani Borsellino, teraz uh, vystúpia zastupcovia komisie, takisto aj rady, ale E, máme časový skos a ešte jeden čas, e, ešte jeden bod máme na programe. Takže nech sa páči e, komisia. Thank you, chairman. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani spravodajkyňa. Na úvod chcem povedať, že konsolidácia komisie, pokiaľ ide o stratégiu vnútornej bezpečnosti, spomína 41 prioritných e, aktivít, ktoré teda komisia takto vytýčila na ďalšie roky, takže ide o dokument, ktorý sa venuje skôr vecným stránkam a nie inštitucionálnym. Rozhodne tam e, nebola nejaká sná z našej strany e, podkopávať nové úlohy parlamentu v rámci Lisabonskej zmluvy. My tam proste iba uverejňujeme istý zoznam prioritných akcií Samozrejme, že vieme, že Lisabonská zmluva e, je realitou. E, nemám si žiaden problém, radi budeme v takomto kontexte pracovať aj s Európskym parlamentom na príprave stratégie priorit. A veľmi radi si vypočujeme aj názory parlamentu na 5 hlavných cieľov a tých 41 prioritných aktivít, ktoré sme v oznamení spomenuli. Pár slov k tomu oznámeniu a zareagujem aj na to, čo povedal pani Borsellino. Čiže máme tu 5 strategických cieľov, kde môže Európa dať e, pridanú hodnotu, pokiaľ ide vnútornú bezpečnosť. Každý z týchto cieľov je potom podporovaný e, istým počtom odmerateľných aktivít. Nechceme tvrdiť, že ten zoznam je kompletný. E, mnohé aktivity prebiehajú na európskej aj národnej úrovni. Cieľ 1 Eh, narúšať medzinárodné kriminálne siete. Prvý cieľ sa teda venuje takémuto závažnému organizovanému zločinu, ktorý za posledných 10 rokov sa výrazne premenil, pokiaľ ide o jeho dosah. Tisíce ľudí sú umyselne či možno aj nevedomky eh, do neho zaangažované milióny eur strát eh, v európskom hospodárstve. To má za následok a momentálne zločinci sa e, venujú alebo hľadajú príležitosti napríklad e, online alebo v iných oblastiach, kde proste je šanca, e, že im na to policajné zložky prídu nižšie. Aktivity sa e, navrhujú v oblasti ochrany ekonomiky pred infiltráciou strany kriminálnych skupín takisto je cieľom čo možno najviac kriminálnych aktivít e, e, prevziať späť do legálneho hospodárstva. Snažíme sa e, tam mať aj všelijaké kreatívne prístupy, nielen trestnoprávne, napríklad aplikáciu administratívneho prístupu, ktorý je nielen efektívny, ale aj veľmi relevantný práve v oblastiach alebo v odobiach, kedy sú v ekonomike výrazné problémy. Potom cieľ číslo 2 E, boj proti terorizmu, e, radikalizácia, e, rekrutovaniu nových teroristov. Tento cieľ je veľmi dôležitý, táto hrozba pretrváva, takže netreba nejakým spôsobom mať pocit, že medzičasom poklesla. Viaceré dôležité aktivity boli zo strany komisie započaté, aby sa posunila spolupráca medzi EÚ a členskými štátmi, takisto aj občianskou spoločnosťou a inými partnermi. Príklady Ehm, boj proti terorizmu na internete, boj proti radikalizácii teroristov, spustenie programu na ochranu kritickej infraštruktúry, pokiaľ ide o ten boj proti radikalizácii, oznámenie o strategii vnútornej bezpečnosti ehm, požaduje spoluprácu s regiónmi, pokiaľ ide o nejaké vytvorenie istej siete, ehm, uvedomenia si takýchto teroristických hrozieb cieľ číslo 3, to sú tie počtačové alebo kyberzločiny, tieto sa e, veľmi e, rozmáhajú na celom svete, majú výrazné dopady pre aj podniky, aj občanov a takisto aj pre štát a kritickú infraštruktúru. Myslíme si, že Európska únia musí dať dokopy e, vedomosti a schopnosti e, v tejto oblasti a vytvoriť e, celoeurópske stredisko pre takýto druh zločinu je dôležité, aby občania boli schopní sa chrániť pred, e, alebo brániť pred takýmto druhom zločinu a takisto aj nahlasovať e, prípady takýchto kriminálnych aktivít. E, platí to aj pre navádzanie e, na terorizmus. Cieľ 4. Posilniť e, bezpečnosť prostredníctvom e, riadenia hraníc. Častokrát sa stáva, že tie isté osoby sú zodpovedné za obchodovanie s ľuďmi a drogami v rámci eh, hraníc alebo cez hranice EÚ. Dokument komisie teda e, prepája takýmto spôsobom boj proti organizovanému zločinu a riadenie hraníc, kontrolu hraníc. E, v minulosti sa tieto dve úlohy rozdielovali takým umelým spôsobom vlastne rizika zo strany osôb a rizika zo strany E, tovaru, ako napríklad drogy, hoci v skutočnosti sú to tí istí ľudia, ktorí tieto kriminálne činnosti vykonávajú. Tento nedostatok teda chceme odstrániť tým, že posunieme koordináciu a spoluprácu medzi e, príslušnými orgánmi na hraniciach. Cieľ 5, ten aj e, pani Borsellino spomenula, dala mi k tomu otázku, teda schopnosť Európskej únie odolávať krízam a nejakým katastrofám a teda posilnenie tejto schopnosti. Našim cieľom je posilniť našu schopnosť odolávať e, krízam všetkých druhov, či už sú to teroristické e, útoky, alebo sú to prírodné katastrofy, alebo aj ľuďmi spôsobené, spôsobené katastrofy. Chceme vytvoriť e, istý prístup k taký komplexný alebo, alebo, alebo všetko zahrňajúci, dá sa povedať, prístup takýmto rizikám a vytvorenie schopnosti, dobre schopnosti zareagovať na takéto katastrofy. Komisia v prvom rade, ako pani poslankyňa povedala, chce na základe príspevkov členských štátov e, dať istý zoznam rizik, ktoré sú vlastne človekom e, potenciálne vytvorené, tak aby sme mohli vylepšiť naše, e, našu prípravu politik. To by bolo veľmi dôležité v našej vnútornej politike, ktorá by reprezentovala skutočne celoeurópske záujmy. My samozrejme nechceme nejakým spôsobom e, zasahovať do práce e, policajných e, orgánov, pretože to je úľa členských štátov, prípadne s podporou Europolu. Ale komisia si myslí, že by mala mať k dispozícii istú, istú, istú schopnosť vyhodnocovania rizik a tým pádom by sme sa mohli dostať bližšie k vytvoreniu takého celoeurópskeho systému, ktorý by bol založený mm, na na spolupráci a dôvere medzi jednotlivými aktérmi. Viem, že času už nie je veľa, tak dúfam, že som nevystupoval príliš e, dlho. Ak áno, tak sa ospravedlňujem. Na budúce budem stručnejší, ale naozaj boli to iba dve strany, takže snažil som sa uistňovať vás veľmi aj tentokrát. Na prípadnú otázky raz odpoviem. Ďakujem pekne, pán Nunes Almeida ale opakujem, že 12.30 musíme skončiť e, do obedňajšie e, zasadnutie. Maďarské predsedníctvo sa hlasí? Áno, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za správu pani Borselino, pani maďarského predsedníctva sa chcem poďakovať e, za tento návrh správy. Dúfame, že sa včas tá správa aj príjme. Vyjadrím sa iba k pár bodom. Poprvé, maďarské predsedníctvo je v stálom kontakte s parlamentom, nakoniec to povedal nedávno aj prezident, pardon, predseda parlamentu Búzek. Chcem spomenúť eh, pokrok, ktorý bol dosiahnutý, pokiaľ ide o kvalifikáciu šengenských prístupov. Bol to práve na základe žiadosti parlamentu. Pokiaľ ide o transparentnosť, myslím, že je zjavné, eh, že eh, aká je situácia, aj keď hovorím o tomto návrhu správy. Ako náhle maďarské predsedníctvo počulo, že pani Borsellino pracuje na tejto správe, tak sme sa snažili osobne s ňou stretnúť. To sa aj začiatkom februára uskutočnilo. Povedali sme jej vo februári, že jej radi pomôžeme, čo možno najviac v tejto veci. A môžem to iba zopakovať aj dnes. Takisto som povedal, že predsednička e, výboru Kozy Kristina Berta bude e, ochotná kedykoľvek prísť na výbor Libe a že rada predstaví aktivity výboru Kozy tu na výbore e, Líbe. Môžem to takisto iba zopakovať radi. Prídeme kedykoľvek, radi vás budeme informovať o tom, mm, o čom treba. Ja som počas maďarského pod predsedom výboru KOSY, takže výbor je tu prítomní na tomto e, stretnutí vášho výboru, posadnutí prostredníctvom mňa. Ďalšia vec, e, ku ktorej by som sa chcel vyjadriť, je skutočnosť, že čo sa týka článku 72 zmluvy o fungovaní EÚ, bezpečnosť, teda bezpečnosť a verejný poriadok, to sú právomocí členských štátov. Lisabonská zmluva na tom nič nemení. Hlavná aktivita sa týka spolupráce na celoeurópskej úrovni a koordinácie takýchto aktivít. Ale ako som už povedal, aj o tom vás radi informujeme alebo budeme informovať, keď o to budete mať záujem. Samozrejme to neznamená, že E, parlament má legislatívne právomoci tejto oblasti, čo sa týka teda legislatívy. Tam už je situácia iná. E, myslím si, že e, rada plne rešpektuje to rozdelenie, ktoré momentálne je. Chcem teda povedať, že v Lisabonskej zmluve sa píše, že do 1. decembra 2014 súdny dvor má predbežné právomoci, pokiaľ ide o spoluprácu policajných e, zborov a legislatívnych aktov v tejto oblasti. Je potrebné, aby e, splňali európsku legislatívu, aby konali v súlade s ňou. Súdny dvor sa k ním nemôže vyjadriť, nejaké, nejaké stanovisko nemôže k ním dať. Na záver ešte chcem povedať, že v novembri 2010 eh, komisia pripravila oznámenie o implementácii vnútorných eh, stratégií a rada to 24.2. privítala v záveroch rady. Správa o vnútornej bezpečnosti bude zaslaná parlamentu. A myslím, že je to ďalší dôležitý krok smerom k zvyšovaniu transparentnosti. Ďakujem pekne a ďakujem ešte raz za príležitosť eh, vystúpiť. Pani spravodajkyni, eh, držím palce pri príprave tejto správy a všetkým kolegom to isté. Mr. Jacolino, Mrs. Hankis, Ďakujem, pani Hankis. Bol by som prismelý, prismelý, keby som žiadal od vás, aby ste sa zmestili do minúty aj pol, pretože chceme dať slovo pani Sarakieli, mm, chce povedať záverečné slovo, takže prosím, aby ste boli struční. Stručná, pani Hankis. Uh, thank you. Uh, first, Uh, Poprvé, eh, nevedela som o určitých eh, skutočnostiach, týto by som eh, chcela vyjadri, vyjadriť úprimnú sústrasť smerom na sudcu Borsaliniho. A E, Ocitam sa v takej patovej situácii, keďže som e, tieňová spravodajkynia pracovného dokumentu. By som mohla hovoriť dlho, ale v desiatich bodoch, ale na to zjavne čas nemám. E, takže zdržím sa toho. Kúsim sa ako si vlastnými slovami to stručne zhrnúť. E, Pracovný dokument, tá prvá a druhá časť hovorí o, tom, o tých východiskách, o tom histori- e, o historickom zámesi, za, o, o tom, o, o tom e, historickom zázemí, z čoho sa vychádza. Ja sa len pýtam, prečo tieto pracovné dokumenty nezohľadňujú správu komisie, ktorá je istým benchmarkom, istým referenčným materiálom v, tej, v súvislosti s touto témou. Čiže moja pripomienka sa týka e, pracovného dokumentu. Ja mám istý problém s tou treťou časťou. Mne len chýba istý odkaz. Keď hovoríme o e, tej stratégii vnútornej bezpečnosti eh, a správu Európskej komisie. A tá tretia časť, tam mám trošku problém s tou tretiou časťou, ale myslím, že tu skôr ide o teda rozdiely v tom osobnom vnímaní. Nemám čas, aby som zachádzala do detajlov a v mojich pozmenujúcich návrhoch ja budem podrobnejšia. Takže to podstatné, čo som chcela povedať, som vlastne nepovedala, no ale nie je viac času. No, e, e, dozrel čas na to, aby sme boli v skutku struční. Ja budem veľmi stručný, sľubujem. Chcem povedať toľko, že myslím si, že e, skutočne E, e, to je veľmi dobrý východiskový e, bod. Tie dva pracovné dokumenty pani Borsalino sú dobrým odrazovým mostikom. Potom sú to určité finančné aspekty, ktorým treba venovať pozornosť je tu akási veľký, je tu veľký rozdiel medzi parlamentnými závermi ohľadom migračných tokov. Týka sa to predovšetkým Sicílie a Malty v tejto chvíli a e, e, tá medzera je medzi týmto vnímaním a tým vnímaním iných inštitúcií. Teda treba rozlišovať medzi týmto dokumentom a tým dokumentom pani Alfono. Takže správa pani e, Alfaro aj pani Borsalino sa týkajú organizovaného zločinu, terorizmu, externých hrozieb, Takže tie dve spravodajky neby mali už spolupracovať, aby ten výstup bol čo najplodnejší. Pani Barcelino, máte, de, máte 30 sekúnd. Ja predložím návrh správy. Myslím si, že tá súčasná diskusia bola príliš stručná. Uh, ale ja som plne pripravená a samozrejme ochotná spolupracovať s ďalšími. Veľmi rada zájdem do hĺbky v tých témach, ktoré sme tu nastolili. Treba si uvedomiť, že sme na začiatku dlhej cesty a v mojom návrhu správy zohľadním všetko to, čo tu odznelo. A čo sa týka spolupráce s pani eh, Alfano, ohľadom témy terorizmus. To sú témy, ktoré do seba zapadajú mm, a, a vlastne v tom širokom, širšom kontexte sa bezprostredne týkajú stratégie vnútornej bezpečnosti. Takže budem tomu venovať pozornosť. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí niečím prispeli. Predsedajúci. Pani Borsalino sa poďakila Rade a komisii. Ďakujem za túto rozpravu. Bola to prvá rozprava reagujúc na pracovný dokument. Chcem sa poďakovať predsedníctvu Rady a komisii za ich vystúpenia. To e, rozhodne e, veľmi pomohlo v usmernení našej práce. Dostávame sa k bodu číslo 12. Ide o účasť Chorvátska na činnosti Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť. Máme tu, nášho, máme tu našu kolegyňu Debora Sarakiany. Ona je spravodajkyňa a ona sa zaoberá účasťou Chorvátska na činnosti toho Európskeho monitorovacieho centra. E, pani Sarakiany bola menovaná spravodajkyňou a mala by predložiť návrh odporúčaní. Chcem len pripomenúť, že termín Termín na predloženie pozmeniacich návrhov je 13. apríl o 12. Odporúčania budú eh, odhlasované na zasadnutí nášho výboru 2. maja. Takže pani Sarakiany, pokúsim sa byť stručná. Ako ste sami povedali, toto je návrh uznesenia týkajúce sa dohody medzi EÚ a e, Chorvátskou republikou. Ide o účasť Chorvátska na činnosti Európskeho monitorovacieho centra pre drogu a drogovú závislosť. Toto stredisko má sídlo v Lisabone na základe nariadenia z februára 1993. V tomto centre sa zozbieravajú dáta ohľadom drog, drogovej závislosti a e, potom tieto informácie distribujú Európou, aby, e, aby sa zlepšilo povedomie a informovanosť 11. novembra 2006 e, bola opravnená rada, vystúpila do rokovaní, no a e, potom táto dohoda bola predmetom revízie e, Ehm, bolo nevyhnutné, aby to bolo zosúladené eh, so zmluvou o fungovaní EÚ a napokon to bolo dohodnuté 26. septembra 2009. Ehm, prečo je vôbec dôležité pre Chorvátsko, aby bolo účastníkom tohto monitorovacieho centra? Preto Chorvátska je tranzitnou trasou medzi eh, producentskými krajinami a krajinami spotrebiteľov. Teda ide o trasu na e, pašovanie kokainu. No a bol, boli aj zhábané nejaké zásielky námornou cestou. E, treba e, konštatovať, že tendencia je rastúca, čo sa týka pašovania drog a minulý rok počet zhábaných objenov drog klesol s výnimkou heroínu. Minulý rok Chorvátska republika schválila program e, z roku 2010 týkajúci sa akčný plán boja proti e, e, používaniu drog E, e, a chorvátsky zoznam prekurzorov bol zosúladený s európskou legislatívou a takisto bol schválený akčný program zameraný na drogovú závislosť mladých ľudí. Vzhľadom na to, že Chorvátsko sa stane členom EÚ pomerne skoro, malo by to byť v druhej polovici 2012 alebo prvej polovici 2013, je dôležité, aby sme e, dostávali informácie, objektívne informácie z Chorvátska, a takisto je pre Chorvátsko dôležité, aby boli informovaní o činnosti e, Európskeho monitorovacia centra, aby sa dozvedeli o najosvedčenejších postupoch v súvislosti s, bo- mm, s bojom s drogovou závislosťou. Ďakujem pani Sarakony za jej bleskovú rýchlosť. Ešte máme minútu. Komisia chce sa vyjadriť? nikto nie je za komisiu, takže pán Sokol a buďte struční, prosím. Budem hovoriť po maďarsky. Ja chcem povedať len jednu vec. vo vysvetleniach je zmienka o Chorvátsku ako o tranzitnom štáte. Tranzitný štát znamená, že v danom štáte nedochádza eh, k, k užívaniu drog. A keď sa pozriete na údaje, tak aj eh, konzumácia drog v Chorvátsku je pomerne vysoká, čiže Chorvátsko asi nemôžno považovať za čisto tranzitnú krajinu. Takýto pojem prináleží iné, inému, eh, inému kontextu štátu. Takže mali by sme správne používať pojem tranzitná krajina, mali by sme sa opierať o údaje a mali by sme mať bližšie údaje eh, prieskumného charakteru o situácii v tomto štáte. Všetko. Ďakujem. Pani Daroka. Ďakujem. Prepačte, že vstupujem do diskusie ale hovorím v mene Francisky Keller, ktorá je tieňovou spravodajkyňou a ona ma požiadala o to, aby som namiesto nej vystúpila. My e, e, v zásade e, podporujeme takúto dohodu, avšak s jednou pripomienkou pripomienkou týkajúcej sa opatrnosti súvisiacou s ochranou dát. Článok 5 dohody sa toho dotýka a v tomto zmysle budú aj predložené pozmeňujúce návrhy. Legislatíva v Chorvátsku je podobná ako v jednom v ďalšom členskom štáte EÚ. Pani Grisbeck. Ďakujem pekne. Pokúsim sa byť čo najstručnejšia. Ja by som chcela vyzdvihnúť tú skutočnosť, že e, naša skupina e, má veľký záujem o tento legislatívny návrh, ktorý vzýšiel z vyjednávania, ktorý by mal vyústiť do dohody. E, hovoríme tu o dvoch stránkach. Poprvé máme požiadavku zavedenia určitej siete, ktorá je zameraná na boj proti drogovej závislosti. A to je chválihodná činnosť a to ide v, ruka, v ruke s bojom proti organizovanému zločinu. Vieme, že to je neoddeliteľnou súčasťou drogovej závislosti a, a, a spašovaním drog. Druhá stránka veci je E, stránka, ktorá sa týka tranzitných krajín, krajín pôvodu. Myslím si, že spravodajkynia toto veľmi dobre ošetrila v dokumenti. No, e, ďalšia otázka sa týka e, samotnej snahy Chorvátska stať sa členským štátom EÚ. Určite kolegovia predložia pozmenujúce návrhy, ale mali by konať rýchlo. A pani Ernst, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Aj my podporujeme túto správu. Domnievame sa, že je eh, dôležité, eh, aby Chorvátsko sa podielalo na činnosti Európskeho monitorovacieho centra, a to z viacerých dôvodov. Čo sa týka zhromažďovania dát, to prispieje k vykresleniu reálneho obrazu drogovej situácie v EÚ a mohlo by to e, prispieť aj k demystifikácii e, nesúhlasíme do bodky so všetkými e, zásadami drogovej politiky EÚ, ale podľa nás je najdôležitejšie to, aby sme mali k dispozícii reálny obraz o tejto situácii. Čo sa týka ochrany dát, určite aj nás to zaujíma. My podporíme pozmenujúci návrh, ktorý tu bol načetnutý zo strany zelených. Musíme e, postupovať veľmi opatrne a starostlivé, ak hovoríme o poskytovaní dát E, skutočne táto vec si zaslovuje dôkladnú pozornosť. Záverom e, sa teším na e, ďalšiu diskusiu a vlastne od roku 2009 v parlamente sa venuje tejto problematike drog, ale v tejto chvíli možno konštatovať, že to, čo bolo predložené, je uspokojivé. Ďakujeme za vystúpenia, ďakujeme aj tým, ktorí sa vzdali práva vystúpiť prospech toho, aby sme boli schopní uzavrieť túto schôdzu čo najskôr. Ide o dohodu medzi Chorvátskom a Európskym monitorovacím centrom. Čiže vaše pozmeňujúce návrhy môžu mať len uh, uh, procesný charakter, nie vecný. Takže na to máte čas do 13. apríla. Takže pani e, Sarakiny, posledné slovo. Ďakujem za vaše vyjadrenie ohľadom ochrany údajov. V návrhu správy v rámci dôvodovej, dôvodovej e, zdôvodnenia je uvedené, že ako náhle sa Chorvátsko začne podielať na činnosti monitorovacieho centra, e, tak bude musieť dodržiavať všetky pravidlá hry a to sa týka aj e, u, u, regulácie nakladania s údajmi, tak ako to platí v EÚ. A snáď toto napomôže E, pri pochopení situácie tým, ktorí na to poukázali. Ďakujem pekne, hovorí predsedajúci. Chceme sa poďakovať týmu tlmočníkov a dnes budeme pokračovať popoludne o 15. hodine. Ďakujem.